Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a páni. Nie je tu prítomných príliš veľa členov. Dúfam, že mikrofón funguje. No nie je nás tu príliš veľa, ale myslím si, že napriek tomu by som mala otvoriť rokovanie. Čakajú nás viaceré zaujímavé body programu, ale ešte predtým by som chcel povedať niekoľko technických poznámok. Mal by som vám najprv pripomenúť, že, my, že to stretnutie eh, je nahrávané, prenášané. Uh-huh. To je jedna vec. Druhá vec, mal by som vás upozorniť, že Zápisnica z, zo 27. a 28. oktobra je k dispozícii a bola vám takisto zaslaná. Dúfame, že je to v poriadku, ale vidím, že pán Van Nistelrooy sa chce prihlásiť. Ehm, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, pokiaľ ide o program, mám jednu pripomienku Možno by sme to mohli zvládnuť veľmi rýchlo. Bod 8. To je mimoriadná otázka na komisiu, ktorú položil eh, pán poslanec Keith Taylor. Zvyčajne ho tu ani nevidím. A eh, komisia eh, poskytla odpoveď na túto otázku. Nachádza sa v dokumentácii, Takže všetci poznali tú odpoveď už koncom oktobra. Prečo teda to zaradiť na program? Bolo by potrebné to stiahnuť z programu. A druhá vec. Veľmi ma prekvapil bod 15. Tu ide o výmenu názorov s predstaviteľmi Združení z Francúzska, ale čo je síce v poriadku, ale myslím si, že by sme e, mali to trošku starostlivejšie plánovať a pokiaľ ide o plánovanie e, stretnutia s touto skupinou, ktorá prichádza z Paríži, samozrejme, z Paríža samozrejme je vítaná, ale my by sme o tom mali vidieť vopred a pokiaľ to e, chceme len zaradiť do programu, aby sme ho vyplnili, tak e, myslím si, že je zbytočné konať trojdňové stretnutie a dalo by sa to vybaviť v rámci jedného dňa. Teraz sa dostávame teda k tomu bodu e, programu 8. Nech sa páči. E, chce sa niekto ďalší prihlásiť priamo zareagovať na toto? Nech sa páči. E, nie som si istý, či bod 8 by za normálne okolnosti bol zaradený do programu a nie som si istý ani tým, či odpoveď, ktorú poskytla komisia, je primeraná. Je to dosť dôležitá otázka v Spojenom kráľovstve a predpokladám, že je to dôležité aj v iných krajinách EÚ, pretože eh, aj viaceré ďalšie krajiny sú nejak implikované a eh, myslím si, že ten program program, ten bod programu je oprávnený, ale odpoveď e, komisie nie je uspokojivá a mali by sme otvoriť, vytvoriť ďalšiu príležitosť na diskusiu s komisiou. Odpoveď. E, pán predseda, to je úplne v poriadku, ale pokiaľ ide o zaradenie bodov na program, my máme veľmi veľa e, takýchto otázok, ktoré nie sú zodpovedané a druhá zodpovedané a druhá otázka je, či naozaj je tá odpoveď premeraná, ale e, dúfam, že rozumiete. Ja skutočne súhlasím s tým, že delokalizácia je dôležitá otázka a je mi jasné, že je to téma, ktoré sa treba venovať, ale o to nejde. Ide o to, že my príliš rozširujeme náš pracovný program. Nemyslím si, že je to správne. Dobre, takže bod 8. Ja, čo sa postupu týka, to tiež vidím za ako nešťastné, že to máme v takejto forme na programe a tým e, vlastne súhlasím s kolegami, s tými kolegami, ktorí žiadali písomnú, e, písomné stanovisko komisie, či a, teda aj to písomné stanovisko komisie na otázku, že či e, sa podporovalo prekladanie, e, prekladanie stanovišť jednotlivých podnikov z prostriedku Európskej únie. Toto je absolútne nepostačujúce, a, ale myslím si, že sme o tom e, diskutovali, že sme vlastne fokusovali celú túto tému, boli, zaobchádzali sme s tým relatívne citlivo a preto si myslím, že je dobré, aby tento bod vypadol, pokiaľ nemá nikto nič proti tomu. Ďakujem. Dobre, potom sa ešte musíme dohodnúť na bode 15. Aj tu som bol trošku prekvapený, že sa vôbec dostal na program rokovania, ale Lambert von Nistelrooy, nechceš, aby sa to stiahlo. Nie, nie, nie, tá skupina je pozvaná, ľudia prídi, nemali by sme nechať ľudí vonku na snehu v chlade, ale druhýkrát skoršie informácie nám všetkým, áno. Dobre, ďakujem veľmi pekne. A teraz budeme teda pokračovať ďalej. Podľa programu dnešného rokovania prejdeme k bodu 3. To sú oznámy predsedu, respektíve pani Hübner. Tu vlastne išlo o to, že tu bolo stretnutie ministrov a práve počúvam, že pani Hübner nám o tom povie, ako náhle príde. Takže prejdeme hneď programu rokovania číslo 4. Niektorí z vás sa na to intenzívne pripravili. Ide o téma z EU stratégie a inklúzia rómskeho obyvateľstva a preto by som poprosil správodajcu, aby nám odprezentoval svoj návrh stanoviska. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, v prvom rade by som chcel znova zdôrazniť, aké dôležité mať celoeurópsky prístup k rómskej menšine v Európe. Okolo 12 miliónov Rómov žije v Európe a väčšina z nich e, má e, problémy e, a e, väčšina z nich žije v chudobe, dokonca v hlbokej chudobe a v podmienkach sociálnej a hospodárskej exkluzie. V Európe e, politici využívajú, ba priam zneužívajú situáciu Rómov na dosiahnutie krátkodobých populistických cieľov. Žijeme v Európe bez hraníc, Európe Európe prosperity a bezpečnosti a tu treba zdôrazniť, že už nemôžeme hovoriť iba o národných riešeniach. Pre preto očakávam, že opatrenia v rámci EÚ budú synchronizované s opatreniami na národnej úrovni a budú riešiť výzvy, ktorým čelí rómska populácia. Mám v tomto smere niekoľko návrhov a očakávam aj vaše pripomienky. Zoberme si napríklad bývanie. V roku 2010 EÚ rozšírila intervencie na bývanie v prospech marginalizovaných komunít s osobitným ohľadom na Rómov. Členské štáty môžu teraz prijímať operačné, revidovať svoje operačné programy a zmeniť prioritu e, tak, aby mohli až do 2% Národného rozvojového fondu vyčleniť na tento účel. Ľutujem, že doteraz tieto e, možnosti väčšina krajín nevyužila a je otázka, prečo sa tak stalo, e, pretože komisia je presvedčená o tom, že tieto opatrenia sú skutočne potrebné. Je treba o tom ďalej hovoriť. Je možné takto doplniť snahy národných orgánov o e, opatrenia, ktoré by prehlbili inklúziu tejto skupiny. Týka sa to e, životných podmienok Rómov, bývania, infraštruktúry, verejnoprospešných zariadení a dopravy a podobne. Ale aby to bolo skutočne užitočné, aby sme ľudí naučili loviť ryby namiesto toho, aby sme im dávali ryby, je potrebné predovšetkým vytvoriť podmienky, najmä v oblasti vzdelávania detí a sprostredkovateľov práce. Sprostredkovateľia zamestnania sú veľmi dôležité eh, eh, prvky Dostal vám listy od rómskych e, obyvateľov, ako aj e, e, ich združení, ktoré sa prihovárajú za to, aby sa dotácie nezameriavali iba na sociálne platby. Je potrebné medzičasom zabezpečiť, aby sa na úrovni EÚ vytvorili primerané mechanizmy na záruku hospodárskej a sociálnej integrácie a prístup k verejným službám službám. Som presvedčený o tom, že e, obmedzená pozitívna diskriminácia má svoju úlohu. E, je to nie len morálna povinnosť, ale je to aj hospodárska nevyhnutnosť. Neexistuje žiadna alternatíva úplnej integrácii Rómov nie z dôvodov charity, ale z dôvodov e, obhajoby finančných zájmov krajiny. Všetci občania, e, podnikatelia, všetci e, ťažia prospech z kvalifikovanejších ľudí a toto je potrebné zamerať aj na menšinovú e, populáciu. Integrácia Rómov patrí k zásadám francúzského, e, prepáčte, maďarského predsedníctva, ktoré e, prichádza a takisto je dôležitou súčasťou stratégie EU 2020. Finančná kríza zintenzívnila nie až tak veľmi ťažkosti spojené s diskriminačným postojom, ale ťažkosti e, spôsobené chudobou a jej dôsledkami, ako aj nízkou kvalifikáciou, čo vedie k sociálnej exkluzii. Je potrebné zacieliť opatrenia na vzdelávanie, pretože e, každý rok e, vzdelania navyše pre rómske dievčatá znamená odklad e, ich e, materstva o jeden rok. Je potrebné bojovať proti diskriminácii na základe programov, ktoré sa musia ďalej rozvíjať od roku 2013. Dnes od vás, vážení kolegovia, očakávam ďalšie návrhy, ako lepšie koordinovať opatrenia na európskej a národnej úrovni v prospech integrácie Rómov v Európe. Európe. Ako viete, e, máme e, správu z vlastnej iniciatívy o e, integrácii Romov, ktorý, ktorá by sa mala použiť v rámci legislatívnych návrhov, ktoré by mali byť predložené v roku 2011 v rámci maďarského predsedníctva. Ďakujem vám za pozornosť. Sličná vďaka, pán Kovači, či je to veľmi citlivá téma a my sme sa naučili, že Európa by mala viac potenciál, potenciálov, tak aby mohla zaujať eh, intenzívnejšie stanovisko a slovo má pán Nistelroj. Eh, ďakujem, eh, pán predseda. Ehm, ďakujem spravodajcovi za jeho pohľad na situáciu. Myslím si, že toto stanovisko je dobré, ten text je dobrý a skutočne ešte stále e, zostávajú nástroje v rámci regionálnej politiky, ktoré nie sú dostatočne využívané. Ja súhlasím s jeho prístupom, ale myslím si, že by sme mali dôraznejšie vystupovať vo vzťahu ku komisii a národným vládam. Ehm, uvediem príklad, napríklad bod 4 E, to, čo sa uvádza v bode 4 vášho textu. Ako viete, na začiatku tohto roka sme prijali nariadenie o zraniteľných populáciách a spolu s ďalšími kolegmi sme položili celý rad otázok e, ešte pred letom. E, na niektoré z nich sme dostali odpoveď, na iné nie. A neboli zaradené ani do programu. Ale ak vychádzame z obsahu týchto otázok, citujem, kontext ukazuje, že až doteraz sa e, nemodifikoval existujúci program, čiže v skutočnosti sa absolútne nevyužili programy, ktoré sú k dispozícii v členských štátoch, čiže to 0,2 e, Je potrebné, aby sa v rámci regionálnych stratégií lepšie využívali európske fondy a aby sa e, vytvoril aj zoznam opatrení, ktoré sa prijali v rámci využívania týchto možností. Ehm, možno povedať, že eh, rok 2009 až 2011, či 2010 až 2011, to sú eh, roky, ktoré budú stratené, pokiaľ sa lepšie nevyužijú tieto prostriedky. A preto treba vyvinúť istý tlak na národné vlády. Eh, návšteva nášho výboru v Rumunsku ukázala, že existujú obce, ako aj starostovia, ktorí vyvíjajú skutočné snahy a príjmajú veľmi dobré projekty v oblasti zaškolovania detí, zamestnávania a bývania. Čiže v priamo v teréne sa dejú mnohé užitočné veci, ale nie v dostatočne širokom meradle. Nerozumiem tomu, prečo nie sme schopní um, stimulovať aj ďalšie obce, aby tieto prostriedky využívali. Vieme napríklad, že v Rumunsku sa využíva len 10 dostupných finančných prostriedkov, predovšetkým z byrokratických dôvodov. E, samozrejme, nestačí robiť len prieskumy. Myslím si, že je potrebné, aby sme ako výbor veľmi dôrazne vystupovali, pokiaľ ide o komunikáciu medzi komisiou a členskými štátmi, lebo je jasné, že e, e, Romovia, ktorí žijú usadlým spôsobom života v 90% e, sú cieľom e, našich e, snah a treba na to využívať všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii, čo sa doteraz nestalo. Myslím si, že by sme mali vypracovať návrh spolufinancovania a jeho dôsledného využívania. A my si myslíme, že toto spolufinancovanie by e, sa malo využiť a pokiaľ si niekto myslí, že tomu tak nie je, tak by mal mať odvahu to povedať. Ďakujem, pán Kader. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za jeho prácu. A skutočne je pravda, že moja krajina bola s týmto problémom nedávno konfrontovaná a som preto rád, že otázka integrácie Rómov je predmetom úvah na európskej úrovni. E, je potrebné, aby Európska únia prijala e, ani e, iniciatívu týkajúcu sa predovšetkým nomádskych kočovných populácií. Je potrebné, aby sme mali možnosť financovať programy bývania marginálnych marginalizovaných komunít, hoci ako povedal náš kolega, e, môj predrečník, e, dostupné prostriedky sú nedostatočne využívané a že by bolo potrebné stimulovať predovšetkým našich rumunských priateľov, aby tieto fondy využívali. Napriek tomu e, E, sme e, systematicky realizovali vo vzťahu k Rómom politiku ich e, sedentarizácie, proste títo, ale napriek tomu kočovný spôsob života zostáva prvkom kultúry Rómov a myslím si, že by sme to nemali spochybňovať, že integrácia Rómov nemusí mať nevyhnutne len formu e, zmeny ich spôsobu života na usadli. E, samozrejme, medzi členskými štátmi existujú rôzne rozdiely a je potrebné, aby sa rešpektovali podmienky jednotlivých krajín. Je potrebné nájsť rovnováhu, ale nemali by sme to robiť na úrovni karikatúry, lebo už niekoľko týždňov a mesiacov sa karikatúrnym spôsobom zobrazujú Rómovia krajiny, ktorí ich príjmajú, predovšetkým Francúzsko. To je všetko, čo som chcel povedať, pán predseda a pán spravodajca. Áno, ďakujem vám. Pani Sanchez Schmidt má slovo. E, ďakujem. Ja by som e, sa chcela pripojiť e, ku kolegom a poďakovať sa spravodajcovi za jeho prácu. Bola by som rada, keby sme mohli v danej téme, o ktorej hovoril e, predrečník, e, lepšie využiť e, finančné prostriedky, ktoré máme k dispozícii. To je realita a je to vážna realita, pretože ide o veľmi vysoké sumy, najmä pokiaľ ide o bývanie, ale aj o vzdelávanie, kultúru, zamestnanosť a to, e, tu hovoríme o prostriedku z Európskeho sociálneho fondu. Ja si myslím, že by bolo možné zmobilizovať e, e, snahy o zistenie dôvodov tohto nedostatočného využívania. Hovorilo sa tu o téme informácií a komunikácií. Mnohé miestne orgány, samozprávne orgány, vrátane Francúzska, ale aj krajina ako je Rumunsko, e, Bulharsko a iné, majú e, partnerské organizácie, združenia, ktoré e, spolupracujú s rómskou populáciou a ja si myslím, že prostredníctvom týchto partnerov by sme mohli upozorniť miestne samozprávy na možnosť lepšie využívať európske fondy a ja viem, že to dnes ešte nefunguje nefunguje, prinajmenšom nie v mojej krajiny a e, najmä pokiaľ ide o fondy na bývanie. Preto musíme našich partnerov informovať, aby e, využívali tieto prostriedky a musíme aj mobilizovať e, medziregionálne fondy aby sme sa snažili takýmto spôsobom zabezpečiť výmenu e, praktik, e, platformiem, informácií, ktoré sa dnes dostatočne nevyužívajú. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za tento príspevok. Teraz má slovo pán Matula. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som v tejto diskusii na rómskú tému v Rumunsku, ale nielen v Rumunsku, tiež prispel do diskusie a z pohľadu toho, čo videla delegácia výboru Regi, keď boli na návšteve v Rumunsku. Videli projekty, ktoré boli určené rómskej populácii začal by som otázkou, ktorá zatiaľ nebola zodpovedaná ani v Rumunsku, ani inde. Prečo si neuvedomujeme, že celkový počet Rómov, alebo celková populácia Rómov, pretože sa líšia jednotlivé odhady až na milióny. Z našich skúseností v západnej časti Rumunska si myslím, že ani nie je možné dostatočne odhadnúť počet Rómov pre, te, presne, pretože oni chcú byť integrovaní a musíme to vziať do úvahy. Čiže rímska, rómska populácia chce byť integrovaná. Tí, ktorí sú integrovaní, tí už nevyhlasujú sa za Rómov pri sčítaní. A táto otázka potom zostáva, že prečo sa nechcú už označiť za Rómov? Pretože chcú e, byť členmi e, spoločnosti a chcú požívať e, štatút občana spoločnosti. A nezabúdajme, že v Rumunsku je väčšina rómskej populácie usadených Rómov, teda 90 sú usadení Rómovia a len malá časť, možno 2 až 5 možno do 10 sú kočovníci, nomádi a len malá časť z nich, nepovedzme, že sú to zločinci, pretože štatistiky v Rumunsku poukazujú na to, že e, sú to nie Rómovia, ktorí páchajú závažné trestné činy, ale skôr malé, menšie priestupky. Takže toto je určitý krok vpred. Takisto sme vykonali viacero projektov pre Rómov a ja som jedným z tých, ktorí si myslí, že riešením alebo odpovedou pre Rómov je vzdelávanie, zamestnanosť a decentné bývanie. To je určite najlepšie riešenie. Čo sa týka využitia fondov, plne súhlasím s tým, že mali by sme vyvinúť väčšie úsilie z hľadiska využívania fondov, ako aj z hľadiska zníženia byrokracie v prípade prístupu k týmto peniazom. My sme takisto boli svetkami projektov v západnom regióne v Rumunsku si sami Romovia postavili viac ako 280 domov, poskytli bývanie pre viac ako tisíc ehm, Rómov s tým, že sa využil miestny rozpočet 280 domov z miestneho rozpočtu, tým pádom bez, akýchkoľvek bio, bez akýkoľvek byrokracie, mali bez toho, aby využili komunitárne fondy. A to je Rumunsko, ktoré e, dosť veľa prijalo z hľadiska európskych fondov na riešenie tohto problému. Takže ešte raz opakujem zjednodušenie prostriedkov pre Rómov, to je podstatné, alebo to jednoducho musí nastať. Zjednodušenie postupov. Samozrejme, že keď zazveme do úvahy potrebu kontrolovať, aj samozrejme, že je potrebné zabezpečiť kontrolu. Um, ešte by som mohol hovoriť veľa ďalej, čo sa týka integrácie. Rómska populácia v tej zóne, odkiaľ ja pochádzam, tá nemá problémy nájsť si prácu, sú tam nadnárodné spoločnosti, ktoré, v ktorých pracujú stovky Rómov. Napríklad v jednej, zo 4 tisíc zamestnancov v jednej firme viac ako 700 bolo Rómov a táto firma je ochotná z, poskytnúť prácu viacerým. Chcel by som ukončiť tým, že podľa mňa Integrácia predstavuje predovšetkým vzdelávanie, zamestnanosť, e, slušné bývanie a zjednodušenie postupov pri sprístupňovaní komunitárnych fondov. Ďakujem pekne na pozornosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pánovi, teraz dám slovo pani Smolkovej. Ďakujem pekne, vážený predseda, pán predsedajúci asi pred dvoma mesiacmi sme z našej frakcie socialistov a demokratov piati poslanci Európskeho parlamentu navštívili východ Slovenska. Je známe, že Slovensko je tiež tá krajina, kde je Romov veľa a sú aj problémy. Osobne pochádzam z Košic, kde máme ten neslavný Luník 9, ale na východnom Slovensku máme veľa dedín, kde tiež žije koncentrované obyvateľstvo Rómov Navštívili sme predovšetkým niekoľko dedín, kde sú pozitívne výsledky, kde Romovia sa začlenili v priebehu ostatných piatich rokov. A tam jednoznačne vidno, a tu chcem súhlasiť s mojimi kolegami, že spolufinancovanie fondov, predovšetkým Európskeho fondu regionálneho rozvoja na bývanie, ale, ale tiež Európskeho sociálneho fondu, musí, musí byť v koordinácii. Treba zatlačiť na národné vlády, ale tým, aby postupne prenaša, prenašali zodpovednosť a kompetencie na tie nižšie úrovne, na primátorov a na starostov pretože jednoznačne vyplynulo tam kde sa primátor a starosta stará kde využíva všetky prostriedky tam problémy nemajú boli sme v dedinke, kde bolo 30 Romov, boli sme v dedinke, kde bolo 300 Romov, kde si vlastnoručne pred 5 rokmi vybudovali rodinné domčeky, kde po 5 rokoch sú ako nové, sú nepoškodené, kde deti nevynechávajú školskú dochádzku, kde e, spolupracuje ešte tretí sektor pre mimoškolské aktivity rómskych detí, kde Rómovia sú začlenení a tí obyvatelia v dedine nevedia, čo je rómsky problém. Takže tie pozitívne príklady sú, ale máme dedinu, kde je aj 3000 Rómov. A tam sa dá spolupracovať tak, že stredné školy priamo v týchto dedinách e, vytvárajú svoje strediská e, vyučovania, aby Rómovia priamo v tejto dedine sa vyučili. Či už je to, ja neviem, murár, stolár alebo dievčatá krajčírky. Takže aj takéto pozitívne príklady sú, len treba tlačiť, hovorím, na e, národné vlády, aby preniesli kompetencie na starostov. Zatiaľ naše pozitívne zistenia sú, kde starosta sa staral a primátor tam problém v dedine nie je. Ďakujem pekne. Yes. It's... Yeah, no, there's a member, already a member. Another, another member and then the European... Uh, ešte jeden uh, rečník a potom Európska komisia. Uh, e, ďakujem za slovo. by... Ďakujem za slovo. Ja by som chcel doplniť tým podmienkam pre úspešnú integráciu Rómov ešte jednu. A to z našho vlastného príkladu sa potvrdilo, že mimoriadne dôležité je predškolské vzdelávanie rómskych detí. Keď nie je tlmočenie z češtiny, skúsim po anglicky. Uh, but there is uh, Czech cabin and uh, I think the... Myslím, že pán prezident hovorí, že je tu česká kabína, tak mali by tlmočiť z češtiny. Asi si len nezapli mikrofón, skúsim to teda ešte raz vo svojom vlastnom jazyku. E, ide tlmočenie? Takže veľmi dôležitou súčasťou toho, aby sa mohli Rómovia úspešne integrovať do spoločnosti, je hlavne predškolské vzdelávanie. Ja som z Českej republiky, z Olomouckého kraja a tam už 10 rokov máme veľmi úspešný projekt rómskej detskej škôlky Kamoro. Deti sú vzdelávané v českom jazyku a veľkým handicapom rómskej menšiny je, že deti prichádzajúce do škôl jednoducho dostatočne nepoznajú český jazyk. Taktiež ich normy správania sú, troche in, tu trochu iné, ako sú normy správania sa väčšinovej spoločnosti. To znamená, predškolské vzdelávanie po dobu jedného alebo dvoch rokov, ku ktorému sú rodičia motivovaní, vedie k tomu, že táto škôlka už v súčasnosti ktorou teda prešlo množstvo romských detí, už dnes má aj úspešných absolventov všetci absolvovali plný cyklus základného vzdelania a dr- drvivá väčšina z nich skončila na stredných školách. Veľkou prekážkou integrácie Rómov je, do spoločnosti je nedostatok vzdelania a my sme im ako väčšinová spoločnosť v prvej rade povinná poskytnúť prekonať tento nedostatok. ak to budú vzdelaní stredoškoláci alebo vysokoškoláci, potom nebude problém s ich začlenením na trhu práce. A to e, je napríklad v Českej republike vec, ktorá je limitujúca, pretože z rómskej populácie je veľké percento nezoženie prácu práve v tom zmyslu, že majú vzdelanostný handicap. Ďakujem pekne. Ja, danke für diese Wortmeldung. Dann haben, haben wir noch Ďakujem vám. A ešte máme pani Tadžilu, ktorá sa chce vyjadriť. În primul rând, aș vrea să felicit raportorul pe... Pre všetkým by som chcela zablahoželať spravodajcovi za jeho prístup Existuje množstvo problémov, pred ktorými stoja Rómovia v mnohých európskych krajinách a je to jedna z najznevýhodnenejších e, menšín v Európe a vyskytujú sa po celej Európe a preto si myslím, že ich problém je aj našim problémom. Mali by sme sa pokúsiť ho riešiť využitím spoločných postupov a mechanizmov. Samozrejme, že vysokú zodpovednosť tu majú národné vlády pri uplatňovaní postupov alebo takých postupov, ktoré by odstránili, ktoré by z, zvrátili znevýhodnenosť tejto časti populácie. A keď chceme dosiahnuť maximálny e, vplyv pri znižovaní rozdielov medzi majoritnou spoločnosťou a Rómami vo všetkých oblastiach, či je to už vzdelanie, bývanie, kultúra, zdravie a tak ďalej, Európska únia aj členské štáty musia naďalej vyhodnocovať politiky, ktoré boli určené Rómom. A keď v niektorej oblasti eh, dopad eh, takejto politiky bol eh, efektívny, ehm, to je v poriadku, ale sú stále regióny, kde ešte stále pretrvávajú veľké problémy napriek eh, týmto programom. Preto by sme mali sústrediť sa viac na vzdelávanie, mm, takisto mm, aj vzdelávanie v oblasti eh, bývania a podobne. Ďakujem veľmi pekne. Komisia sa chce vyjadriť? Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ja som z generáliteľstva pre zamestnanosť. Mám tu aj kolegu z môjho oddelenia, z oddelenia pre sociálne fondy a kolegu DG eh, Regio, čo vlastne potvrdzuje, aké množstvo politík máme pre boj s, e, proti rómskej exklúzii. Možno by som teraz na to, čo robí komisia. Predovšetkým tá komisia, ako aj Rada ministrov uznáva, že otázka inklúzie Rómov je spoločná zodpovednosť členského štátu Európskej únie a že musíme um, si určiť, um, kto má za to kompetencie. Samozrejme, že Rómska populácia je heterogénna populácia, pretože sú rôzne nazývaní cigáni, kočovníci a podobne v niektorých iných krajinách inak sú, sú nazývaní, niekde sú úplne integrovaní, niekde sú totálne marginalizovaní, tak ako už aj bolo povedané, um, niektorým z poslancov neexistujú skutočné presné čísla, sú k tomu rôzne dôvody a, aj krajiny, ktoré sa snažili presne uh, zistiť, e, aký je počet Romov a podobne, aj tak sa im nepodarilo pretože Rómovia sa nechcú vyhlasovať za Rómov. E, otázka marginalizácie, to má veľké náklady, aj náklady na spoločnosť. E, a samozrejme, že je tu ale veľká ekonomická príležitosť pre Európsku úniu, ak zabezpečíme e, začlenenie Rómov. Toto bolo jasne vyjadrené aj samotným spravodajcom, aj takisto v správe Svetovej banky. Európska komisia v roku 2008 posúdila všetky nástroje, ktoré sú v dispozícii členským štátom, vrátane e, nástrojov financovania a dopracovala sa k záveru, ktoré schválila aj Rada ministrov, že, zák, e, že existujú nástroje, skôr treba urobiť v tom prácu, aby fungovali národ, efektívnejšie na tej národnej alebo dokonca subnárodnej úrovni. A to sa týka osobitne štrukturálnych fondov, aby pomohli členským štátom e, lepšie využiť fondy. Komisia prijala viaceré iniciatívy, vrátanie e, úrovni podujatí na vysokej úrovni minulého roku v Rumunsku, tohto roku v Maďarsku, budúci rok na Slovensku. A Maďarsku, takisto mali sme oznámenie e, k rómskej integrácii, kde sme sa venovali viacerým otázkam, vrátane toho, aby nová možnosť v, region, no, v Fonde pre regionálny rozvoj e, na podporu, aby sa mohol využiť tento fond aj na vzdelávanie. A je to dôležité, aby sme venovali sa týmto otázkam. Ako viete, komisia teraz preskúmava um, ehm, akým spôsobom využívala fondy, ako, akým spôsobom sa boli využité štrukturálne fondy. E, my sme sa opýtali členských štátov e, na čerpanie a na využitie. Teraz komisia vytvorila aj task force, ktorá sa bude tejto otázke venovať, keď dostaneme odpovede členských štátov. E, v apríli 2011 potom komisia pripraví vyhlásenie k európskej stratégii o integrácii Rómov a to by malo zapadnúť do stratégie 2020 strácať e, čas e, a riešiť teda tie problémy, ktoré e, súvisia s predčasným odchodom zo školy a podobne. A je potrebné pripraviť podľa toho potom národné reformné stratégie. Komisia samozrejme nebude váhať pripraviť návrhy k lepšiemu využívaniu štrukturálnych fondov v tomto programovacom období a takisto aj v ďalšom programovacom období. Ešte posledné slovo spravodajca. Um, žiadal o programe aby progres, aby pokračovala ďalej aj v ďalšej finančnej perspektíve. Ja nemôžem predpokladať rozhodnutie komisie, ale môžem ma uistiť o tom, že aj my budeme bojovať za to a ďakujem pekne aj spravodajcovi za jeho podporu. Ďakujem pekne. E, predsednička, chcela by som požiadať pána Kovačeva. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pre všetkým ďakujem všetkým kolegom aj komisii za vaše vstupy, aj za vaše nápady. Samozrejme, že je to heterogénna populácia a nie je možné jedno riešenie, nepasuje všetkým. E, nerad počujem, že v podstate tu neexistuje dostatočná e, synchronizácia e, e, z hľadiska toho, že kto čo ako chápe, maďarské predsedníctvo, komisia, parlament, myslíme si, že musíme synchronizovať lepšie, čo robíme všetci. Pretože za posledných 20 rokov som počul množstvo o rôznych stratégiách, akčných plánoch, plánoch na to, na inklúziu a všetko možné. Bola tu vždy dobrá vola politikov, ale výsledok toho všetkého bol veľmi malý. Takže ja dúfam, že teraz tento nový pokus opäť neskončí s takým veľmi malým výsledkom a že sa nám podarí nájsť ten najúčinnejší postup a spôsob podpory rómskej inklúzie. Musíme samozrejme byť pragmatickými a nie byrokratickými. A to, čo povedal Matula, pán Matula, simplifikácia, teraz zjednodušenie alebo odstránenie byrokracie k prístupe k fondom, to je podstatné ak chceme zabezpečiť európsku intervenciu do týchto otázok, osobitne napríklad v prípade bývania. A keď napríklad zistíme, že máme 100% financovanie aspoň na začiatok, alebo ak to chceme, tak potom mali by sme to 100% financovanie zabezpečiť. to, čo povedal pán e, český kolega o predškolskom vzdelávaní, e, že idú do šk- predškolských zariadení s e, väčšinovými deťmi, teda s deťmi väčšinovej spoločnosti, to je určite dobré. aby sa mohli naučiť ten istý jazyk od e, väčšinovej spoločnosti. Takže je potrebné toto e, začínať samozrejme od školy, túto integráciu. Ja vám ďakujem za vaše vstupy. my sme samozrejme teraz túto e, neobjavili žiadne e, koleso, pri tomto všetkom nacielení sme naďalej vždy na zamestnanosť, e, slušné bývanie a tak ďalej. O tom všetci vieme, že to je potrebné, ale ako to máme zabezpečiť, ako sa máme tam dopracovať tomu najlepšiemu výsledku, to by mal byť našim spoločným cieľom a teším sa na koordináciu medzi všetkými inštitúciami vrátane maďarského predsedníctva. Ďakujem pekne lebo Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že toto bola veľmi dobrá výmena názorov na túto dôležitú tému, e, ktorá sa objavuje v rozprávach v našom parlamente, ale pokiaľ ide o posledný termín podávania pozmeňujúcich návrhov, to je dnes. Neviem, čo sa robí, ale myslím si, že Čiže e, po, po, e, takto e, posledný termín je 8. december o 6. večer a hlasovať budeme vo výbore REGI na januárom zasadnutí. Ďakujem zastupkyni Európskej komisii, ďakujem kolegom. Prechádzame k bodu 5 programu. Znovu ide o výmenu názorov s, Európs- s zastup zástupcom Európskej komisie Mikelom Landabasom, ktorý je vedúcim oddelenia pre tematickú koordináciu a inovácie v rámci generálneho riaditeľstva región a bude hovoriť o oznámení Európskej komisie pod názvom Príspevok regionálnej politiky k inteligentnému rastu. Tento prijala komisia začiatkom oktobra. Eh, nech sa páči, pán Ladabas, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem za to, že ste nás pozvali, aby sme mohli predstaviť toto oznámenie. Chcel by som eh, pohovoriť o hlavných cieľoch tohto oznámenia a pokúsim sa ich ilustrovať aj príkladmi z existujúcich um, aktivít v oblasti financovania. Toto oznámenie je dôležité z toho dôvodu, že ho podpísali štyria komisári. Uh, sú to štyria komisári, ktorých sa týka oblasť inovácií a zároveň uh, sa hovorilo o vlajkových lodiach inovácie v Únii. Toto je prvýkrát, keď sa policia príjma zároveň ako bola prijatá Lisabonská stratégia tá predtým a teraz stratégia Európa 2020. Komisári sa zhodli na tom, že je potrebné e, robiť kroky e, pre dosiahnutie pokroku v tejto e, konkrétnej oblasti, ako aj synergie a koordinácie aktivít. E, Eh, ukazuje oznámenie, ako by mala naša politika vyzerať a eh, hovorí o tom, že regionálna perspektíva a zapojenie orgánov územnej samozpravy je dôležité z hľadiska dosahovania cieľov EU 2020 priamo v teréne. Vyžaduje si to zlepšiť e, riadenie, ktoré možno chýbalo v minulosti, napríklad v súvislosti s Lisabonskou stratégiou. Cieľom tohto oznámenia je zároveň praktickým spôsobom usmerňovať aktivity a využívanie prostriedkov účinným, nákladovo účinným spôsobom a teda ide o usmernenia pre riadiace orgány, ktoré, ktorými môžu byť národné vlády alebo územné samozprávne orgány. E, tretím cieľom je predať myšlienku inteligentnej špecializácie a preslušných stratégií. E, toto oznámenie by sme mohli pretaviť do troch e, slov e, inteligentná stratégia a komunikácia. A to e, všetko s cieľom e, posilniť inovatívnosť a čo najlepšie ju využiť. A napokon je potrebné zosúľadiť štyri línie financovania, a to rámcový program, komunitný inovatívny program a potom využívanie Európskeho e, rozvojového fondu. Treba poznamenať, že inovácie sa e, začali uznávať nie až tak dávno ako kľúčový vstup do e, dynamického rozvoja regiónov a členských štátov. Ako môžete čítať na tomto e, slajde, e, podľa najnovšej správy OECD sa verejná politika považuje za užitočný nástroj boja proti zlyhaniam trhu a podpore inovácií v celom teritoriu, A to nie len v tých najvyspelejších častiach, ale v celom spoločenstve. Teraz, aké sú kľúčové ciele tohto znamenia, skôr než budeme hovoriť o praktických opatreniach. Poprvé, toto oznámenie má za cieľ uh, upravovať rámcové podmienky, ktoré sa dojednajú v rámci národných reformných programoch programoch. Po druhé, v tomto oznámení sa nehovorí o výskume a základnom výskume, ale hovorí sa o inováciách v širokom zmysle slova, hovorí sa o regionálnych inováciách, o interakciách medzi verejným sektorom, akademickým sektorom, súkromnou sférou a hovorí sa tu aj o verejno-súkromných partnerstvách. Čiže koncept inovácie presahuje samotnú oblasť technológie, ale vzťahuje sa aj na nové spôsoby organizácie výroby, zavadzenia nových služieb a podobne. Podrobnejšie o tom budem hovoriť neskôr. Tieto interakcie a verejno-súkromné partnerstva alebo znalostný trojuholník, to sú základné prvky a to je duša tohto oznámenia. Veľmi dôležité je pochopiť, prečo sa práve v tomto momente prijíma toto oznámenie. Ide o to, že poprvýkrát sa európska kohezná politika zameriava jednou štvrtinou svojho rozpočtu na podporu inovácie. To znamená, že takmer 86 miliard eur možno podporiť na e, podporu inovatívnosti a z toho ešte dve tretiny zostáva využiť a je to v rukách národných a regionálnych vlád, akým spôsobom využijú tieto zostávajúce prostriedky. Takže toto je vhodný čas na to, aby sme my vyšli s týmto usmernením, aby sa tieto peniaze využili rozumným a účinným spôsobom. A napokon kľúčovým cieľom tohto znamenia je vyhnúť sa duplicite a to, aby to nebolo využité e, na prázdno. My nechceme replikovať e, biotechnologické centrá v každom regióne, my nechceme e, uplatňovať prístup silikonového údolia v každom regióne. Je dôležité, aby si každý región našiel svoju vlastnú cestu. My nepostup, ne, neposkytujeme recepty, ale poskytujeme metódy, procesy a samozrejme rešpektujeme osobitnú situáciu každého regiónu, ktorá je východiskovým bodom pre rozhodnutie o prijatí vlastnej stratégie na podporu inovácií. Toto je dôvod, pre ktorý tu citujeme niečo, čo e, nedávno e, zostavila e, skupina administratívy Obamu s cieľom podporiť inovatívnosť. Hovorí sa tu, že inovácie sa nemôžu nadiktovať, ale môžu sa vypestovať. A ja si myslím, že toto je prístup, ktorý sa odráža aj v našom oznámení. Eh, eh, inovácia je tu naozaj kľúčovým slovom. Otázka je, že či je eh, inovácia relevantná pre hospodársky rozvoj našich regiónov, či je priamo prepojená s regionálnym rozvojom. Odpovedie je áno. Znamená to zároveň, že kohezná politika, európska regionálna politika nemení svoje ciele, neskresluje svoje ciele napríklad z pohľadu rezortných cieľov. Naopak, inovácia je v srdci samotnej politiky regionálneho rozvoja v Európe, pretože je nevyhnutnosťou pre naše firmy, regióny, aby obstali v globálnej konkurencii. Najnovšie údaje, vypracované pre všetky údaje, pre všetky regióny Európy, ukazujú, aká korelácia existuje medzi inováciami a regionálnym rozvojom. Môžete si položiť otázku, čo je skôr, čo bolo skôr, či vajce alebo sliepka, ale myslím si, že tú odpoveď si môžete položiť, e, keď e, si, si môžete dať e, po štúdiu príslušnej literatúry, ale inovácie sú nesporne základným prvkom účinného rozvoja a nie ide tu len o fyzickú infraštruktúru, infraštruktúru v zaostalejších regiónoch. Ide tu o inovácie v širšom zmysle slova. A nakoniec by som chcela v rýchlosti ukázať mapku, ktorá ilustruje vývoj európskej regionálnej politiky oveľa menší rozpočet v začiatkom 90. rokov znamenal, že len 4 rozpočtu regionálnej politiky sa venovalo na e, podporu inovatívnosti. Dnes je to 25 sumy 344 miliard. Čiže je to absolútny nárast e, prostriedkov na inováciu v rámci európskej regionálnej politiky. Regióny a národné vlády, a tu by som chcel pripomenúť, že vyše polovice prostriedkov z Európskeho regionálneho fondu ide do rúk národných vlád, musia vypracovať stratégie, nové politické nástroje, ktoré by umožnili robiť investície do tejto oblasti, ale to je skutočne náročné. je tu len o budovanie e, ciest a podobne, ale ide tu o otváranie mysli. To je spôsob, ktorý je menej hmatateľný. A keď sa pozrieme na regionálny potenciál v Európe, tak vidíme, že naša politika je skutočne v súlade s tou, eh, ľahš, s tou eh, svetlejšou časťou. Eh, čiže toto sú oblasti, kde je potrebné zaznamenať najväčší vplyv. Um, sú k dispozícii aj štatistické údaje, ktoré ukazujú, že polovica európskych firiem sa považuje za inovatívne, čo znamená, že e, zavádzajú výrazne zlepšené e, produkty na trh e, v posledných troch rokoch a čo je dôležité, robia tak predovšetkým prostredníctvom spolupráce s ostatnými dodávateľmi, klientmi, dokonca s konkurentmi, ale aj s univerzitami univerzitami a podobne. E, je to e, komplexná situácia a je v jej rámci potrebné prijať e, túto náročnú politiku a preto musíme pomôcť aj národným a regionálnym vládam, čo, ako dúfame, toto oznámenie urobí. A nakoniec by som chcel uviezť niekoľko odporúčaní. Uvediem Eh, ich príklady. Poprvé, je potrebné vytvoriť vyššiu synergiu medzi rámcovým programom a eh, programom inovatívnosti spoločenstva Existujú spôsoby, ako to urobiť. Nemôžeme, nechceme si navzájom zavadzať alebo sa prekrývať, ale chceme e, byť, e, sa, sa navzájom doplňať. E, excelentnosť výskumu to je základný vstup. V Európe existuje rád aglomerácií a menej než 30 regiónov. Um, z 271 sa zameriava na zamestnanosť v odvetvi vyspelej technológie. Je potrebné, aby sme to zvýšili, toto percento, aby sme boli konkurencieschopní na globálnej úrovni. Zároveň treba malým a stredným podnikom v celej Európe pomôcť aj prostredníctvom inovácií prežiť v globálnej ekonomiky. A to nie prostredníctvom nízkych pracovných nákladov, ale aj prostredníctvom tzv. inkrementálnej inovácie, ktorá sa zakladá na e, adaptácii generických technológií e, namiesto vlastného výskumu. E, v rámci, čiže je možné, aby sa tieto jednotlivé politiky navzájom doplňali a aby sa vytvorila veľmi účinná zbierka nástrojov pre túto oblasť. Zároveň treba venovať oveľa viac pozornosti aj finančnému inžinierstvu. To znamená, že menej dotácií, ale viac obratkových fondov, viac rizikového kapitálu, viac záruk. Európska regionálna politika dneška sa zakladá predovšetkým na dotáciách a Zrejme toto je e, oblasť, kde, ako nám hovoria e, firmy a združenia, je potrebné urobiť pokrok v oblasti finančného inžinierstva. E, národné a regionálne vlády nevyužívajú dostatočne možnosti medziregionálnej spolupráce, hoci e, takéto programy existujú, ale existuje aj celý rad možností, ktoré, oznámenie, ktoré nariadenie ponúka v oblasti inteligentnej spolupráce a ktoré sa nedostatočne využívajú. Okrem toho sa snažíme podporiť inovatívnosť aj pod prostredníctvom verejného obstarávania. A hovoríme vládam, že keď vypracovajú e, stratégie v tejto oblasti, aby lepšie využívali medzinárodné skúsenosti, aby e, svoje e, kroky doplňali aj o možnosti, ktoré ponúka rámcový program a aby do oveľa väčšej miery využívali možnosti navzájom sa učiť od iných krajín a regionov Európy aby bolo toto znamenie skutočne realistické a užitočné, E, treba povedať, že každý regionálny a národný parlament by to mal vnímať nie ako povinnosť. Keď sa hovorí o e, stratégiách špecializácie, o ktorých budem hovoriť o chvíľu, tu v tejto oblasti sa začína od klastrov. E, Klastre sú dobre známym pojmom z literatúry a nie je to nové slovo, ale čo je nové, to je e, politické poradenstvo, podľa ktorého by klastre mali byť založené na excelentnosti, mali by oveľa väčšmi e, spolupracovať v regionálnom kontexte e, Na slajdoch, ktoré ešte ukážem, vidíte, ako sa snažíme riešiť túto záležitosť prostredníctvom politik na podporu klastrov v medzinárodnom meradle a vypracovaním metodologických príručiek aj e, koordinácie inteligentných e, systémov. E, túto prácu na klastroch do veľkej miery Eh, urobila, urobila združenie o, o národnom riadení National Governance v Spojených štátoch a aj v našom vlastnom regióne. regióne. Treba povedať, že jeden z dôvodov, pre ktoré sú klastre dôležité, je, že asi 40 zamestnancov v spracovateľskom priemysle je koncentrovaných v miestnych klastroch. E, skupina expertov na vysokej úrovni EÚ zdôraznila presne to, čo som povedal, že je potrebné sa oveľa väčšmi zamerať práve na tento, túto oblasť ekonomiky. Druhá Eh, druhý prvok to je eh, podnikateľské prostredie, ktoré je priaznivé pre inovácie. Eh, tu hovoríme o podnikateľských aktivitách, o zakladaní podnikov, ale aj o podpore Eh, eh, inovatívnosti v podobe eh, patentov. Napríklad v Portugalsku sa v posledných rokoch počet prihlášok o patenty zvyšil 4 až 5 násobne. Pokiaľ ide o, národ, o malé a stredné podniky, tak národné parlamenty a národné vlády používajú tzv. vouchere, tzv. Mm, kupony, na podporu malých a stredných podnikov, napríklad v Limburgu v Holandsku. Tento koncept je veľmi populárny, rozširuje sa aj na mnohé ďalšie regióny a OECD hovorí, že e, politika by mala byť e, inteligentnou kombináciou výskumu a vyspelej technológie, ale aj pochopenia tzv. inkrementálnych spôsobov rozvoja ktoré sú oveľa relevantnejšie pre malé a stredné podniky, ktoré nemajú svoj vlastný výskum, pretože na to nemajú kapacity. Čiže odpoveďou je práve používanie týchto poukážok, týchto voucherov. A Veľmi dobrý príklad ponúka Spojené kráľovstvo Tu hovoríme o e, spolupráci medzi e, vysokými školami a podnikmi. Je to niečo, čo je absolútne nevyhnutné. Máme skutočne vynikajúce príklady toho, ako sa využívajú dostupné prostriedky, napríklad v, e, vo Walesi v Spojenom kráľovstve. Je to spôsob, kde absolvent vysokej školy je zamestnaný na 3 e, roky a Využívajú sa pritom aj miestne e, vysoké školy, čiže prepájajú sa tieto e, možnosti, ktoré ponúkajú podniky s univerzitami. Poukazujeme, upozorňujeme národné a regionálne vlády aj na dôležitú úlohu, ktorú zahrávajú inkubátory. E, e, bola vypracovaná metodologická e, príručka založená na 25 rokoch skúsenosti s týmito inkubátormi v rámci BIPov a takisto sa upozorňuje na dôležitosť tvorivosti a toho, ako poskytnúť hodnotu na základe dizajnu, E, máme tu niekoľko príkladov financovania e, v jednotlivých regiónoch, ktoré to dokazujú. A napokon hovoríme o dôležitosti digitálnej agendy, využívania internetu ako spôsobu e, zaplavenia alebo obohatenia regionov o poznatky, vedomosti a ich vzájomnú výmenu. E, máme v tomto smere k dispozícii aj niektoré konkrétne údaje. E, existuje rád e, viac regionálnych projektov, tzv. fast tracks, v rámci ktorých si môžu regióny vymieňať skúsenosti a využívať vo svojom regióne dobré myšlienky, ktoré získali iné. E, aj v, je, to, je to program Erasmus, program digitálnej agendy, alebo e, systém verejného súkromného partnerstva vo Francúzsku alebo rozšírenie e, vysokorýchlostného internetu a samozrejme samozrejme veľmi zaujímavým príkladom je e, e, zvyšovanie počítačovej e, gramotnosti v Litve. Pre túto oblasť je dôležité aj verejné obstarávanie, ktoré sa používa na E, vynakladanie značného percenta e, prostriedkov z európskych e, peňazí. ďalej by som chcel, a nakoniec by som chcel hovoriť o inteligentnej špecializácii. My podporujeme tento koncept, kde spadajú viaceré Eh, oblasti. Je to výsledok dvoch línií uvažovania. Na jednej strane to bola skupina expertov na vysokej úrovni, ktorá posudzovala výskumný program EÚ pod vedením profesora Ferre. Eh, výsledkom bol názor, že inteligentná stratégia je predpokladom na to, aby vlády mohli lepšie a účinnejšie využívať eh, peniaze na inovácie s tým, že sa predchádza duplicite, alebo e, máme napríklad situáciu, kde e, sa v, jedno, v jednom regióne identifikovalo 29 e, klastrov e, na úrovni regiónu a národnej vlády, ktoré navzájom dostatočne nekomunikovali E, je treba, aby sa lepšie využila európska e, dimenzia, aby sa e, v čase krízy dostupné prostriedky lepšie využívali na podporu inovácií. A tu je vysvetlenie toho, čo máme na mysli. Nechcem o tom hovoriť podrobnejšie, ale druhou líniou uvažovania to sú závery zo správy Fabricia Barka ktorý posudzoval našu politiku a povedal, že inteligentná špecializácia je spôsob, ako využívať európsku politiku regionálneho rozvoja e, rozumnejším spôsobom a že je to nevyhnutné pre všetky regióny. Napokon sa snažíme regionálne aj národné vlády príjmeť k tomu, aby túto koncepciu využívali. My nechceme povedať, že v tejto oblasti nič e, nerobia, alebo že to je úplne nová vec, ale komisia jednoducho hovorí, že Takto treba postupovať ďalej. Toto je proces, ktorý by sa mal e, uplatňovať e, v širšom meradle. Toto je spôsob, ako sa príjmajú rozhodnutia pre tvorbu politiky a, a ako vás my budeme podporovať. Komisia E, pracuje na vytvorení takejto platformy pre regióny, e, v rámci ktorej by sa poskytovalo poradenstvo, ako postupovať a predovšetkým, ako e, sa si všímať, čo v tejto oblasti robia ostatní. Táto stratégia presahuje to, čo sa v 90. rokoch označovalo ako inovat akčná stratégia, pretože oveľa e, väčší dôraz sa kladie na medzinárodný kontext, na potrebu stanovovania priorít a využívania konkurenčných výhod. Nejde tu o nejaký e, plán, ktorý by e, bol nadiktovaný z hora alebo z centra z Bruselu, ale práve naopak ide o proces, ktorý sa označuje ako podnikateľské objavovanie ako o to, ako by národné a regionálne vlády mohli identifikovať tie oblasti, kde sa najlepšie využívajú verejné prostriedky na podporu inovácií. Like Ďakujem, otváram diskusiu. Ja, herzlichen Dank. Áno, srdečná vďaka, pani predsedníčka a aj vám za to skutočne Um, ja samozrejme chcem teda poďakovať aj Lendamovi Bazovi za túto prezentáciu, ale chcem napriek tomu skonštatovať následovné. My v regionálnom výbore máme Ehm, cieľovú štruktúru alebo cieľovo orientovanú štruktúru. Máme cieľ 1, regionálna, podpora regionálneho rozvoja, cieľ 2, horizontálny a vertikálny cieľ 3. Myslím si, že toto rozumie každý a myslím si, že za posledné 2-3 roky sme mali skutočne veľmi dobré úspechy. E, prepačte, ale je tu veľká interferencia v mikrofonoch a tlmočníci nepočujú. Pani predsednička má zapnutý mikrofón. Takže e, keď si to priradíme k flagshipovým iniciatívam a stratégiám 2020, e, musíme tieto stratégie môcť vysvetliť našim ľuďom. Čo to však znamená? Prečo teraz zrazu nové nadpisy? Prečo kompletné otočenie tejto politiky? ale e, chceme skutočne raz povedať a, a Poprosíme e, pánov poslancov, aby povedali predsedničke, aby si vypla mikrofón, pretože máme veľkú interferenciu v sluchadlách a nepočujeme rečníka. Uh, Hovoríme o Spojených štátoch, o vysoko postavených rečníkoch, o modeloch z Portugalska. To je všetko veľmi dobré. Ale odkiaľ vieme, že to je pre Francúzsko, pre Polsko, pre Rumunsko, či sú to skutočne vhodné opatrenia, ktoré potrebujeme pre región. Pre mňa toto ide všetko veľmi rýchlo. A keď si budeme konzekventne uh, um, premýšľať dokonca celú túto stratégiu a keď prejdeme na, na výbor pre eh, zahraničné záležitosti, potom to budeme zároveň tieto záležitosti priraďovať aj regionálnemu rozvoju a výboru pre zamestnanosť. A to je vlastne tá orientácia, o ktorú sa snažíme. To je centralizácia určitých sektorov, ale čo sa týka celkovej tendencie a orientovania, smerovania, je to viac regio- spolupôsobenia regiónov na vytváranie týchto stratégií. Pre mňa tieto rozhovory a diskusia neznamená, že by sme sa tu nejako rozmenili na drobné, ale práve naopak, že pri, budeme pokračovať v tejto práci. Je mi ľúto, ak to bolo trochu kritické, alebo ak to niektorí ponímajú trochu kriticky z mojej strany, ale toto je jednoducho môj názor. Komisia bude musieť eh, potvrdiť, že je to prístup eh, od, eh, od spodu Ďakujem pani predsednička a ďakujeme za tú prezentáciu. Myslím si, že to dostaneme. Dostaneme to ešte? Alebo nám to distribujete priamo tu? Bolo by pre mňa veľmi dobre, keby sme si to mohli ešte prečítať. Takže ide vlastne o to, že mám obdobný názor ako môj predrečník, takže v rámci stratégie 2020 sa každý snaží o to, aby sme sa eh, aby sa každý postavil do um, správnej rady. Opätovne je tu interferencia v sále a nemôžeme poriadne tlmočiť. Pani predsednička máte stále zapnutý mikrofón, alebo niekto pri predsedníckom stole, alebo ďalšie dva mikrofóny stále sú zapnuté a nemôžeme tlmočiť. Eh, dobre, takže eh, my musíme stať pri tom správnom pulte a čo mi chýba, to je tá európska koherentnosť a kontinuita. V rámci zmluvy eh, tu máme teritoriálnu dimenziu. Bola vydaná zelená kniha a Takisto sme o tom veľa diskutovali, či to budeme mm, nazývať clustering, alebo či budeme hovoriť o špičkových centrách alebo centrách excelentnosti. To všetko je veľmi dobré, ale v každom prípade tu ide o koncentráciu, ktorá je stále prepojená s podmienkami kooperácie kooperáciu v jednotlivých programoch v rámci partnerstva, pretože inak nebude žiadna európska podpora. A potom samozrejme tu musí existovať takisto možnosť nejakým spôsobom um, mať um, internetové spojenie, širokopásmový internet a tak ďalej. A potom tu máme špecializáciu. Videli sme, že sa nemôže hovoriť o tom, čo už parlament povedal. Bolo tu množstvo iniciatív aj zo strany parlamentu a v poslednej legislatívnej perióde. Tu sme vypracovali správu e, v spolupráci s výborom regiónov v rámci článku 20. Takže skutočne ja vás chcem poprosiť, aby ste si to všetci pozreli tak aby sme eh, diskutovali konkrétne s parlamentom, pretože inak ideme do rizika, že to pôjde zase všetko veľmi rýchlo a v podstate pôjdeme zase paralelne, že sú tu síce už stanovené pozície v rámci regionálnej politiky, v rámci kohézie, ale toto všetko sa nám potom nejakým spôsobom stratí, keď to budeme mať príliš, príliš uh, paralelné. Ide o to, aby sme ak, aby sa rokovania medzi členskými štátmi a parlamentom dostali do centra. Ide nielen o pozitívny dojem teraz, čo sa týka obsahovej stránky, no čo sa týka obsahovej stránky, myslím si, že sa to pohybuje už tým správnym smerom, uberatým správnym smerom, ale napriek tomu musíme e, hovoriť aj o e, o správe o realizácii e, pre, e, z roku 2010, ale myslím si, že je dôležité, aby sme mali jasne štrukturovanú architektúru v rámci celého regiónu. Možno, že e, sa to nehodí tak veľmi dobre k vašej prezentácii. Možno, že to nie je ten správny moment, kedy a, toto hovorím, ale to je jednoducho to, čo si o tom myslím. Much, Ďakujem teraz, pani Manner.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 výklad komisie. Úvodom by som chcela e, všeobecne konštatovať niektoré závery doterajšej diskusie o inováciách. Ja si myslím, že my by sme sa mohli skôr rozprávať o tom, čo robiť potom, ako sa predloží inovácia. Keď už sa raz vypracuje inovácia, ako ju potom uvedieme na trh. Napríklad, keď to porovnáme so Spojenými štátmi, tak výzvy pre pred ktorými stojí Európska únia v oblasti inovácií, sú veľké, pretože počet inovácií je porovnateľný, ale pokiaľ ide o ich komerčné využitie, tak tu za Spojenými štátmi ďaleko zaostávame. Ako by sme mali vypracovať legislatívu, ktorá by nám umožnila inovácie lepšie a účinnejšie využívať? Podľa mňa táto rozprava by sa mala skôr viesť na úrovni e, diskusie o politike súdržnosti, e, pretože e, tu nehovoríme iba o výskume, o vývoji a o e, O, ale hovoríme skôr o tom, že možnosti sa nevyužívajú dostatočným spôsobom. Napríklad v rámci regionálnej politiky by sme sa mohli inšpirovať programom pre poľnohospodárstvo a e, mali by sme to riešiť aj vo viacročnom rámci a viac hovoriť o stratégii 2020. Zároveň je dôležité, aby sa e, brali do úvahy špecifické podmienky regiónov, pretože niektoré regióny vďaka e, regionálnej politike dokázali veľmi zaujímavým spôsobom vyvinúť zelené technológie a podobne. A myslím si, že to by sa malo ďalej rozšíriť. V každom prípade táto diskusia je mimoriadne užitočná a e, otázky, na ktoré poukázali kolegovia, si skutočne vyžadujú odpovede. Dúfam, že tieto odpovede prídu v blízkej budúcnosti. Sean Kelly. Ďakujem pekne. Všetkým ďakujem za prezentáciu. Ja si myslím, že v širšom a zmysle filozofia za touto prezentáciou aj s spoločnou politikou 2020 dáva zmysel. Ale myslím si, že to, čo povedal eh, Markus aj pán Lambert, je, že je podstatné, aby sme vysvetlili občanom a predovšetkým zúčastneným stranám. To je podstatné, lebo keď eh, nám nebudú ľudia na tomto s nami, tak nedosiahneme žiaden pokrok. Potom ďalšia vec je, Ako konkrétne vlastne posudzujete úspech inovácie? Čo, čo je meritkom úspechu inovácie? To je zvýšenie počtu pracovných miest, alebo zvýšenie HDP, alebo nové výrobky. Čo je výsledkom inovácie? To by som chcel vedieť. Takisto by som, e, čo bolo dobré, že tuto sa čerpanie z, zo 4% na 25% zvýšilo, to je fajn, ale takisto ste povedali, že tieto peniaze sú v tom v rukách e, národných e, vlád a ja by som vám chcel povedať, že ako to niekedy môže byť kontraproduktívne prospech alebo v neprospech inovácie, keď je to takto. A potom napokon bol som v Mannheime, lebo je tam vynikajúci klaster A Takže sú tam ľudia, ktorí majú možnosť inovovať situáciu alebo pracovať na inovácii vo svojich vlastných regiónoch a myslím si, že myšlienka medzi, spolupráce medzi regiónmi je vymerne dôležitá, pretože aj klastre alebo aj miniregióny pracujú často osamotene a niekedy práve tá extra informácia alebo tá nejaká extra vedomosť e, im môže veľmi pomôcť. Takže myslím si, že je veľa, čo sa dá urobiť e, odtiaľto. Ale myslím, že ďakujem za prezentáciu, lebo bola e, veľmi zaujímavá. Predsedajúca, len odpoviem Ehm, dostali sme prezentáciu Mikela Landabaza, chceli by sme ju poskytnúť všetkým, alebo pošleme ju všetkým. Chcela by som pripomenúť, že prezentácia je naviazaná na oznámenie komisie, ktoré už bolo predložené komisiou začiatkom októbra na Rade pre konkurencie schopnosť, takže hovoríme o dokumentoch, ktoré už existujú. A chcela by som vám aj pripomenúť, že minulý mesiac ehm, sme mali diskusiu k, o podobnom prístupe v regionálnej politike za, prístup, za prítomnosti zástupcov z severozápadného regiónu z Holandska, ktorí diskutovali o ekosystémoch v ich regióne a hovorí nám o praxi, v mnohých regiónoch, je, že je taká, kde sa presúvajú projekty, z, ktoré boli určené na inováciu v prospech regiónov, kde dochádza k inováciám. Takže e, vlastne my vedieme do úvahy aj to, čo nám hovoria ľudia z praxe, ako e, sa to využilo vlastne v tých najpokrokovejších regiónoch. Pán Agurakis, nech sa páči. Ďaká pani predsedajúca, ďakujem za slovo. Máte pravdu v tom, keď poviete, že v našom výbore sme o tejto otázke diskutovali už mnohokrát. A nie je to poprvýkrát, kedy sme vlastne aj o toto prejavili záujem. Pre všetkým ja som povedal už niečo predtým a môžem to zopakovať, že nesúhlasím s tým, že mm, kohezná politika by mala byť využitá na iné účely. Ja s tým nesúhlasím. Pretože o čom diskutujeme dnes? Dnes diskutujeme o tom, akým spôsobom môže kohezná politika prispieť aj iným, inému politikám rastu. Ja si myslím, že my tu chceme hovoriť o inteligentnom raste a pán e, Landabazo dokonca neuvažoval o tom, že by to bolo dôležité spomenúť, akým spôsobom môže inteligentný rast e, prispieť e, práve koheznej politike. A my v našom výbore ktorí máme záujem o súdržnosť, o koheziu na európskej úrovni. A myslím si, že pani predsedajúca, my to všetci vieme, že pokiaľ ja viem, my hovoríme o inovácii a o čo nám ide, je konečný produkt, nejaký výsledok. Už to spomenula niektorí z predrečníkov. Čo sa udeje potom, keď e, je nejaká inovácia? Aké sú dôsledky nejakej inovácie? Čo je konečný produkt nejakého výsledku, nejakej inovácie? My len vieme, koľko nás stojí výskum a vývoj. Vieme, že potrebujeme práve e, aj zo, dať dokopy fondy, aby to bolo ekonomické. To nám je jasné ale potom ktoré regióny potom budú tými, ale nie všetky regióny sú schopné zabezpečiť eh, tú ekonomickosť v tom, že to musí byť vo veľkom, pretože regióny sú malé a musím povedať, pani predsedajúca, a to viete, že indikátor alebo tie, tie veličiny e, toho, alebo tie číslo toho, koľko patentov bolo v Portugalsku podaných, to nám čo hovorí? Čo nám to hovorí o inovácii? prípadne ešte aj v Španielsku, no čo, alebo čo sú to e, za čísla, keď tieto krajiny ako také sa ocitajú v nejakých červených číslach. Takže potom je tu ďalšia vec, ktorú som takisto počul, alebo informácia, počul som už aj predtým, aj rečník nám povedal, že musíme určiť konkrétne priority pre inovácie v určitých regiónoch Európskej únie. Ale ja sa pýtam, kto zadefinuje takéto priority, kto ich bude určovať, kto ich bude sledovať, kto to bude monitorovať, ako to potom zistíme, že či e, to bolo e, využité, či nebolo, pre, či nebolo nejaká duplicita, či to nerobili to isté. Podobne kto to overí. Takisto som prekvapený z toho, že nikto nič nepovedal o tom, respektíve nikto nič ne, nepodal e, kritického na koordináciu medzi e, inovačnými programami regionálnymi a takisto e, v rámci rámcového programu Európskej únie pre výskum a vývoj. Tak prečo sa nemôžeme pozrieť na dopad týchto programov na regióny, Ehm, než e, by sme začali program vždy od nuly. Jednoducho robíte program, idete do banky, dostanete na to peniaze, tak ako nejaká hociaká firma, začínajú vždy od nuly. Ja viem, že hovorím dlho, pani predsedajúca, ale musíme sa pozrieť jednoducho na skutočné potreby regiónov, Stretol som sa napríklad aj s odborármi z Alcatelu z Francúzska pred pár dňami a povedali mi, že kvôli hospodárskej súťaži, kvôli trhovému hospodárstvu a globalizácii aj v Európskej únii, um, telekomunikačnej oblasti, telekomunikačnom sektore musíme čeliť konkurencii z Číny. A ja sa pýtam, no a budeme riešiť túto otázku? budú sa musieť regióny venovať tejto otázke, ako budú riešiť takúto vec. Preto stále bude menej a menej zdrojov k dispozícii pre koheznú politiku v mene vedy a výskumu a napokon nič sa efektívne nedosiahne. Ďakujem pekne predsedajúca, áno, čo sa týka čínskych výrobkov, eh, je to zaujímavé, pretože ste tým si protirečili všetkému tomu, čo ste povedali predtým, pretože ako môžeme konkurovať čínskym výrobkom. Presne tak, musíme sa na to pozrieť, aby sme, eh, čo môžeme teda my zmeniť. A myslím si, že práve odpovedou na to je inovácia. Ďalšou rečničkou je pani Manesku. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcela poďakovať pánovi Landabázovi za jeho prezentáciu. Samozrejme, že má pravdu v tom, že ekonomická finančná kríza mm, v podstate viedla k, e, ekonomiku k tomu, aby stimulovala investície e, do regiónov, ale nejakým spôsobom regióny zaostávajú. Tiež súhlasím s tým, že je podstatné v kontexte stratégie 2020, aby boli do toho celého zapojené miestne a regionálne samozprávy. A chcela by som ešte poukázať na to, že e, efektívnosť a účinnosť e, e, miestnych a regionálnych samozpráv je stále obmedzená, ak neprejdú za hranicu tej svojej úlohy, ktorú majú vo svojom regióne alebo vo svojej obci. Takisto by som sa chcela pripojiť k tomu, čo povedal pán pán Nistelroj a povedať vám to, že komisia by mala viac vziať, brať do úvahy to, čo hovoríme tu, my v Európskom parlamente, pretože my sme všetci z regiónov a my sme oveľa bližšie k tým regiónom a vieme, čo sa tam deje oveľa viac než Európska komisia. Spomínali ste aj potrebu podnikateľského prostredia, že oni sú za inovácie. Súhlasím s tým, ale je množstvo členských štátov, ktoré ako si nechápu podstatnú úlohu malých a stredných podnikov aj pre národné hospodárstva, ako aj pre európsku ekonomiku a nedostávajú takú podporu, akú by si zaslúžili. A akým spôsobom zamýšľate presvedčiť národné vlády, aby vytvorili také podmienky, ktoré sú potrebné pre zdravé podnikateľské prostredie a aby sa tým zabezpečili financie a podpora pre malé a stredné podniky, ktoré sa chcú napríklad sú specializovať v oblasti výskumu, vývoja alebo Um, inovácií. To je jedna moja otázka. Druhá otázka sa týka toho, že eh, európska politika súdržnosti a kohezná politika teda už 86 eh, um, miliard venuje na inovácie, z čoho dve tretiny neboli pridelené zatiaľ. Tak eh, chcela by som sa spýtať prostredníctvom vás aj mm, teda komisára na to, akým spôsobom sa vyhodnocuje využitie týchto fondov um, tak z hľadiska e, vývoja, ako aj z hľadiska konkurencie schopnosti na, národ, na regionálnej úrovni možno by sme mohli pouvažovať o tom, že či sa majú tieto prostriedky alokovať z kohéznej politiky, alebo mohli by sme ísť e, o krok ďalej a pouvažovať tak, aby sa tieto fondy správne využili predsedajúca. Takže keď už ďalší sa nehlasí o slovo, dala by som teda slovo Mikelovi Landavázovi, aby e, zodpovedal na vaše pripomienky a otázky. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem aj za vaše pripomienky, aj za kritiku, aj návrhy. Pokúsim sa reagovať na niektoré z nich aspoň. všetkým treba povedať, a to je možno, že moja chyba, že v žiadnom prípade v žiadnom prípade nechceme meniť cieľ koheznej politiky. Práve naopak, cieľ 1, 2, 3, tie sú tu naďalej a my sa snažíme len vytlačiť maximum z tematického návodu článku 4, 5 v EDF e, pre cieľ 1 a článok 2, článok 5 z EDF a myslím si, že to je niečo, čo by sme mohli potom podporiť v rámci našich fondov. Čiže v rámci súčasného programovacieho obdobia sa toto oznámenie snaží pomôcť e, národným vládam využiť čo najviac túto možnosť. My nie, opäť pripravujeme nejaké nové ciele a vonkoncom nemaríme tie ciele, ktoré tu boli, alebo ten zmysel tejto politiky. Ako viete, zmluva pomerne jasne hovorí tieto veci a sú to potom tie ostatné nástroje, ktoré musia, politiky musia dokázať, že sú priateľské kohézii. Potom ďalšia vec. V Európe je nová vízia to je stratégia 2020. Tá má veľký zmysel, inovatívna, trvalodržateľná Európa. My si myslíme, že to musí byť tak, že hneď na začiatku tohto procesu povieme, ako naša politika, ktorá tvrdí jednu štvrtinu rozpočtu, akým spôsobom prispeje tomuto cieľu a v tomto oznámení aj to oznamujeme, pre, ako to má sa udiať pre súčasné programovacie obdobie. Potom ďalšia vec, ktorú by som chcela povedať, že v žiadnom prípade sa nesnažíme z Bruselu čosi tlačiť alebo pretláčať niečo na regióny, ktoré niečo také, čo vymysleli niekoľkí bruselskí úradníci alebo niečo podobné. V žiadnom prípade práve naopak. Toto oznámenie je veľmi predovšetkým o prístupe e, od spodu nahor, teda je to e, to, čo regióny potrebujú, to môžu presne na toto môžu využiť tieto prostriedky, pretože to je cieľom Bruselu. A ja si musím povedať, že v žiadnej ekonomickej literatúre sa ekonomický rozvoj, ktorý je základ e, politiky súdržnosti, pretože súdržnosť alebo kohezia je postavená na ekonomickom rozvoji a ekonomický rozvoj je vždy o zamestnatnosti a firiem, o firmách, ktoré sú schopné ustať v, e, v hospodárskej súťaži. To je základ akejkoľvek ekonomickej teórie a to je aj vlastne v srdci našej, e, našej politiky, Čiže nie je len akási redistribúcia prostriedkov, ale aby sme mohli to celé rozšíriť tak, aby potom z toho mohlo viac distribuovať. Na 80 našich prostriedkov poskytujeme tým, ktorí ju potrebujú najviac, ale potrebujú inováciu aj v tých periférnych regiónoch potrebujú inovovať poviem napríklad v odpovedi gréckému kolegovi, my sme um, mali ohromné výsledky v, v, na, v daných ostrovoch v Egejskom mori, ktoré tam pomohli, aby zabezpečili si pracovné miesta a podobne. Potom ďalšia vec v odpovedi pánovi pán musím povedať, že možno som sa dostatočne dobre nevyjadril. Vaša správa bola inšpirujúca, je takisto jadrom aj tohto oznámenia, aj z hľadiska toho, že je potrebné zabezpečiť synergiu medzi jednotlivými finančnými nástrojmi, ktoré sú k dispozícii e, od komisie a myslíme si, že e, aj toto oznámenie sa snaží e, to vyjadriť, že existuje priestor pre oveľa viac synergií medzi v, v, v, medzi rámcovým programom a štrukturálnymi fondami a mm, prosím vás pekne, nehovoríme o e, výskume alebo nejakých high-tech, ale hovoríme o malých a stredných podnikoch, o ich prístupe k inováciám, malé modifikácie, ktoré môžu zlepšiť spôsob, ako fungujú, nové spôsoby, ako môžu, môžu tieto firmy fungovať lepšie, efektívnejšie, ktoré im môžu priniesť aj týmto malým firmám E, schopnosť A my si uvedomujeme, že dve tretiny našich e, pracovných miest pochádza práve z takýchto firiem. A tieto firmy nie sú až tako, takto zastúpené v nejakých e, vysoko odborných vedeckých výskumných programoch. Takže nám je to jasné. A musíme toto vysvetliť práve občanom. Samozrejme, že to nie je také jednoduché, každý to, si to vidí inak a E, ako náhle podporujete nejako, alebo keď je nejaký úžasný e, výsledok výskumu, tak je to hneď e, v tlači na prvej strane, ale keď podporujete malý a stredný podnik, tak o tom nikto nehovorí. Takže bolo by dobre, keby ste aj nás podporili v tomto úsilí, pretože to nie je niečo také, čo je hneď viditeľné, ale nie je to žiaden nový cieľ, to je jednoducho stále v rámci toho istého cieľa, E, rozvoja regiónu, ale chceme využiť pritom inovácie, pretože to je podstatné. Myslím si, že som takisto hovoril už dosť o cieľoch a môžeme súhlasiť len s vami o tom, že je potreba vzdelávania a že sa musia navzájom informovať regióny alebo vymeniať si skúsenosti. Ak by som mohol uviezť nejaké príklady, chcel by som vám ukázať e, našu ochotu šíriť tieto, tieto osvedčené postupy, lebo nie, neexistuje best practice, skôr ten osvedčený postup, ale každý región je iný a každý región sám si musí nájsť svoju vlastnú identitu a svoj vlastný proces, tú vlastnú stratégiu a tú, e, tú konkurenčnú výhodu, ktoré by mohol mať pri vytváraní pracovných miest. Sme, aby to všetko viedlo k aby som teda posunul sa ďalej k otázke kohezie a politike súdržnosti, to je určené pre tých, ktorí majú najťažší, najväčšie problémy e, dostať sa k určitým programom, rámcovým programom, prostredníctvom inovácie, prostredníctvom ERDF, aby sme pomohli týmto regiónom a národným vládam práve v tých najslabších regiónoch v Európe, mohli by sme pretlačiť túto agendu. Inteligentný rast je raz na báze poznatkov, vedomostí, je to raz, ktorý je trvalo udržateľný a myslím si, že podporou e, inteligentného rastu určite vedie k podpore rozvoja a zabezpečeniu pracovných miest. Aké sú konkrétne priority? Ako môžeme koordinovať tie regionálne inovačné programy? Mm, tu v Bruseli robíme niečo pre regióny mm, ekonomických zmien, pre niektoré máme e, zvyšovanie ekonomických znalostí v regiónoch e, mm, my môžeme poskytovať rady jednotlivým regiónom, ktoré chcú ísť týmto smerom poskytneme im podporu, siete, network, môžu sa spájať. Niektoré z týchto regiónov boli spomenuté aj do mojich, e, mojej prezentácii. Ja som to konkrétne nespomenul, ale to sú regióny, ktoré my financujeme, aby sa navzájom od seba poučili a využili tieto programy alebo tieto prostriedky z týchto programov, aby si mohli vymieňať názory a mohli sa navzájom jeden od druhého poučiť. Pretože to je najlepšie, keďže sú na rovnakej úrovni a navzájom sa môžu niečo naučiť jeden od druhého. Teraz keď sa pozrieme na na samozprávu, e, viacerí z vás ste spomínali tie, vy odtiaľ pochádzate, mnohí z vás a poznáte, čo sa tam deje a vonkoncom nechceme to, aby sme tu z, Bruseli, čo, z Bruselu diktovali, čo chcete a ako to, čo máte, ako to máte robiť. Vonkoncom nie. My sa chceme sústrediť iba na ten proces. Viem, že sa to ťažko vysvetľuje, ale keď hovoríme o tých, týchto stratégiách, tak sa snažíme vysvetliť, že toto je proces um, z dola nahor. To znamená, že v každom regióne je aj verejný, aj súkromný sektor, ktorý o tom bude rozhodovať, že ako tieto prostriedky sa využijú, ako môžeme zjednotiť fondy, ako um, pokračovať ďalej s touto agendou pre inovácie. A my sme vysvetlili aj v oznámení, že by pod, preto to je potrebná dobrá správa veci verejných tak na horizontálnej, ako aj, verej, aj vertikálnej úrovni Niekedy to znamená, že e, musia spolupracovať no, miestne, regionálne, teda krajské aj národné e, vlády či samozprávy musia, pretože niekedy vidíme aj horizontálne niektoré rôzne ministerstva, raz je to hospodárstvo alebo ministerstvo pre priemysel a podobne, každý pracuje osamotene a my im povieme, že musíte keď chcete podporovať e, inovácie, musíte spolu komunikovať, musíte spolupracovať, e, ako sa aj my snažíme tu, e, sme v komisii, pri týchto programoch pracujú prakticky štyria komisári, štyria, štyri generálne riaditeľstva. Napokon vyhodnocovanie, no už nejdem cez celý zoznam vyhodnotení, ktorý sme urobili, ani si nemyslím, že sú to tie najlepšie, ktoré existujú, ale verte mi, že my si uvedomujeme veľmi dobre, aspoň v tomto oznámení, že keď chceme byť úspešní v oblasti vyhodnocovania, tak um, musíte nejakým spôsobom posúdenia, posúdenia výsledku musíte urobiť vyhodnotenie a na vyhodnotenie samozrejme potrebujete k tomu nejaké veličiny, nejaké indikátory, Ehm, čiže potrebujeme vedieť, e, aké sú to indikátory, aby sme mohli lepšie posúdiť to, čo robíme, ale ešte sme veľmi ďaleko od toho, kde by sme chceli byť ako zabezpečiť to dobré, tak, toto dobré vyhodnotenie alebo mať k dispozícii tie dobré nástroje na vyhodnotenie. Je to jasné, že to potrebujeme, je to takisto uvedené aj v oznámení ale do veľkej miery potom sme závisli od toho, aby, ako s nami spolupracujú členské štáty pri určení týchto indikátorov, ktoré by sme mohli potom merať túto inováciu. Inovácia to je, vedie k zamestnaniu, zamestnaniu v oblasti high-tech, v oblasti e, služieb, ktoré sú na vyššej úrovni a podobne. Takže ja som sa maximálne snažil z toho, čo som si poznamenal. Ak som na niektoré otázky nereagoval, tak prosím, odpustite mi. Predsedajúca, ďakujem pekne, pán Landabazom. Ako vidíte inovácie, to je otázka, ktorá je dôležitá pre všetkých kolegov. Niektorí vyjadrili isté obavy v súvislosti s politikou súdržnosti v tom smere, že niektoré regióny, predovšetkým tie najchudobnejšie, trpia. A niektorí zasa by boli radi, keby sa zaznamenal rast v vo význam, alebo raz významu pripisovaného inovácií, ktorá je dôležitá pre schopnosť Európy udržať E, zabezpečiť udržateľný rast v globálnom kontexte e, nárastu a vzostupu veľkých, e, nových veľkých ekonomik. Toto je smer, ktorý bude sledovať. Uh, uh, uh, DG regio a boli by sme radi, keby jeho zástupcovia nás aj naďalej informovali o tom, čo kolegium komisárov navrhuje urobiť v tomto smere a takisto nás informovať, čo sa deje na úrovni členských štátov, lebo pokiaľ vieme, na Rade pre konkurencieschopnosť dostala táto, dostalo toto oznámenie veľkú podporu zástupcov členských štátov, takže boli by sme radi, keby ste nás neprestajne informovali o vývoji v tejto oblasti. Veľmi pekne vám ďakujem za, váš, za vaše vystúpenie. Teraz sa dostávame k bodu 6. E, je to výmena názorov o rozhodnutí o Európskom roku aktívneho star- starnutia, ktorým bude rok 2012 a e, bude hovoriť pán Lambert, pán Nistelrooy. Ďakujem, pani predsednička. Toto je téma, ktorá je menej zložitá než tá predchádzajúca. Ide tu o tematický rok? en, en wil dat er... Takže ide o to, aby sme vytvorili isté ponímanie, isté chápanie tejto problematiky um, tak, aby sme um, iniciovali nové aktivity práve e, s pohľadom na zmenu situácie nášho európskeho obyvateľstva. To znamená, že čo sa týka rozšírenia e, sa čo sa týka starnutia obyvateľstva, je Európa v celosvetovom meritku vedúca na tomto poli. V niektorých e, častiach našich regiónov sa už ukazuje, že je tu skutočne príliš málo obyvateľov a v iných regiónoch to vyzerá iný, inak. Ale uh, Zoberte si určité oblasti vo Francúzsku, na vidieku napríklad v Rumunsku. E, v Brabante, v mojom regióne, sme diskutovali tiež o tom e, a ľudia boli, obyvateľe boli veľmi e, obyvateľov to veľmi zaujímalo a práve sme chceli v rámci Európskej únie, v rámci členských štátov a iných, tých, ktorí sa na tom podielajú, robiť príslušný a mať príslušný podiel na tomto novom vývoji ja som navrhoval, aby sme e, názov tohto tematického roku zmenili, aby to bolo aktívne starnutie a podpora solidarity generácií. Takže nejde tu len o seniorov, ide tu e, prísne vzaté aj o taký celkový pohľad. My vieme, že na každého dôchodcu. Momentálne pracujú štyria e, e, ľudia a za niekoľko rokov to budú len dvaja zamestnanci. A pokiaľ toto vieme, tak e, je dôležité, aby sme aktívne involovali obyvateľov do tejto solidarity, aby sme skutočne nezabudali na ten kontext, pretože potom urobíme len polovičku práce a to by bola škoda. Takže to je môj prvý návrh. Môj druhý návrh sa týka tzv. multiúrovňového riadenia, takže ide o regióny, o tie nástroje, ktoré budeme používať aj zo strany európskej úrovne a e, tiež ešte veľmi konkrétny bod, informačné a komunikačné technológie. Toto je mimoriadne dôležitá téma a oblasť pretože sa mi zdá, že ešte zďaleka nevyužívame všetky možnosti, ktoré vôbec existujú. Ehm, takisto, čo sa týka pre služby, ktoré sú eh, k dispozícii online napríklad. A ešte ďalší bod, doteraz som o tom nehovoril, pretože tu existuje možnosť o eh, podáva, eh, podávania pozmeňujúcich návrhov a ako to teda vyzerá s tými rozpočtovými prostriedkami. Chceme tu nejaký rozpočtový program, ktorý bude mať nejakých, e, niekoľko miliónov, alebo chceme mať len dokument, v ktorom budeme mať e, dobre želania. Takže myslím si skutočne, e, že by sme v tomto mali postúpiť. Ja by som si rád vypočul vaše reakcie. Napríklad, pokiaľ sa nám dá k dispozícii 10 miliónov, aby sa práve v tomto roku udialo viac ako len vyslovovanie dobrých odporúčaní a posolstiev. Ja som sa v podstate vždy pridržal e, toho, čo sme sa dohodli, na čom sme sa dohodli na výbore. Boli tam kolegovia, ktorí chceli e, tam do toho zaznamenávať rôzne veci okolo dôchodkov a tak ďalej, ale s tým som nesúhlasil. Ďakujem pekne. Pani Brzo Bohatá, tieňová spravodajkyňa. Vážená pani predsednička, predsedajúca, vážení kolegovia a kolegyne, Európska komisia predkladá návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a radio, o vyhlásení roku 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia. Ja osobne považujem za veľmi správne, že komisia prichádza s týmto návrhom, ktorý upozorňuje na potrebu väčšej pozornosti európskych národných a regionálnych politík na staršie obyvateľstvo a s tým súvisiacu problematiku. Cieľom návrhu návrhu komisie je podporovať úsilie členských štátov, regionálnych a miestnych orgánov, sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti na podporu aktívneho starnutia a na mobilizáciu rýchlo rastúceho podielu obyvateľstva nad 55 rokov, aby bola zachovaná solidarita medzi generáciami. Dôraz na medzigeneračnú solidaritu ilustruje Ehm, prístup na európskej úrovni a podporu pracovných príležitostí pre staršie obyvateľstvo. Ako tieňová spravodajkynia vítam pozmenujúce návrhy, ktorých cieľom je posilniť nielen účasť vláda, ale predovšetkým regionálnych a miestnych orgánov. Považujem to za veľmi správne a myslím si, že ak sa zhodneme na e, tomto stanovisku, príslušný výbor toto odporúčanie príjme, pretože e, tieto orgány budú môcť veľmi efektívne pomôcť pri naplňaní cieľov tohto roka. Oceňujem návrh na doplnenie podtitulu o dodatok podpora medzigeneračnej solidarity. Považujem to za veľmi vhodné spresnenie podstaty celého návrhu. Osobne by som však uvítala, keby sa v našom stanovisku kladol väčší dôraz nielen na vyššie zapojenie regionálnych a miestnych orgánov, ale aj na zapojenie občianskej spoločnosti a neziskových mimovládnych organizácií, ktoré hrajú dôležitú úlohu v rôznych programoch a projektoch na podporu staršej generácie. Takisto by som chcela vyjadriť ochotu spolupracovať na tomto návrhu so všetkými, ktorí budú mať záujem prispieť k aktívnej diskusie, diskusii o Európskom roku aktívneho starnutia. Ďakujem za pozornosť. Manner, Ďakujem, Erika Manner. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, Tässä on todellakin käyty tärkeitä asioita. Ďakujem, pani predsednička. My sme poukázali na veľmi dôležité otázky a myslím si, že všetci eh, sme si zajedno, pokiaľ ide o význam tejto otázky. Nechcem opakovať všetky eh, komentáre, ale v piatej správe o súdržnosti, ktorá bola pred niekoľkými týždňami uverejnená sa hovorí aj o výzve, ktorú predstavuje starnutie obyvateľstva na celoeurópskej úrovni. Myslím si, že je to veľmi dobrý krok vpred, keď sa na tejto úrovni, úrovni e, zdôrazňuje, aké výzvy e, stoja pred nami v tejto oblasti. E, ako to konštatovali kolegovia, je potrebné, aby sa zapojili aj jednotlivé miestne orgány do realizácie a e, hovorí sa aj o dôležitosti národných koordinátorov, ktorí by mohli vykonávať istý dohľad nad vykonávaním opatrení v rámci politiky súdržnosti. V Európe potrebujeme, potrebujeme výmenu e, správnej praxe, pretože viaceré krajiny sa už potýkajú s problémom starnutia obyvateľstva a vypracovali v tomto smere isté kodexy správneho e, postupu nestačí poskytovať len finančnú podporu tohto tematického roka, ale je potrebné zabezpečiť, aby politika súdržnosti dokázala reagovať na problémy, ktoré e, spôsobuje starnutie obyvateľstva. Okrem toho, starnutie E, prináša výzvy aj v oblasti zdravotníckej starostlivosti. V Európe by sme mali uvažovať aj o tom, či e, sociálny fond únie by sa nemohol využiť e, na tento sektor. Vo všeobecnosti som však s touto správou veľmi spokojná a myslím si, že pán spravodajca ju predložil skutočne vynikajúcim spôsobom a poukázal na relevantné otázky. Máme Máme ešte dvoch rečníkov, ale um, ďakujem pani predsedajúca. V prvom rade by som sa chcel poďakovať našej mladej kolegyni, aj kolegom, e, mladému kolegovi za jeho prácu. E, chcem sa konkrétne podakovať Lambertovi, pán Nistelrojovi. Toto je práca skutočne veľmi dôležitá, pretože e, vo Francúzsku je to Eh, orgán, ktorý bol zriadený na úrovni rady eh, ministrov, ktorý sa zaoberá touto otázkou, pretože eh, náklady do obyvateľstva, do starnúceho či staršieho obyvateľstva čoraz rastú. Európsky rok aktívneho starnutia má za cieľ podporiť úsilie orgánov miestnej samozprávy, ako aj občianskej spoločnosti možnosti využiť potenciál, ktorý predstavujú staršie osoby. Ja vítam túto iniciatívu, pretože verím, že dokáže posilniť spoluprácu pri vytváraní lepších pracovných podmienok aj pre staršie osoby, pretože my všetci budeme pracovať čoraz dlhšie. Z toho dôvodu sme vo Francúzsku zreformovali dôchodkový systém, aby sa um, počet rokov, ktoré je potrebné odpracovať. A e, je potrebné, aby územné, e, orgány územnej samozprávy využívali dobrú prax, ktorá sa e, zaznamená v iných krajinách a aby sa to pretavilo do politiky územného rozvoja. Ďakujem, Barbara de Brum. Thank you very much. Um, Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som uvítať predovšetkým eh, to, na čo poukazuje pán Lambert, pán Nistelroy v súvislosti s príspevkom starších osôb v spoločnosti. Žiaľ, diskusia o demografických výzvach sa veľmi často eh, vyjadruje o starších osobách ako o záťaži, namiesto toho, aby ich vnímali ako aktívnych prispievateľov. Eh, veľmi vítam návrh, aby sa podporila medzigeneračná solidarita a stala sa súčasťou názvu. V Španielsku sa počas španielského predsedníctva konala konferencia, na ktorej sa zdôraznili veľmi dôležité otázky spojené s aktivizáciou starších e, obyvateľov a e, medzigeneračnou solidaritou e, E, občianská spoločnosť e, a príslušná platforma takisto využila tento, e, túto konferenciu na predloženie svojich názorov. Podpora medzigeneračnej solidarity vychádza z veľmi dobrých projektov v mojom volebnom obvode sa realizujú podobné projekty, ktoré si vyžadujú veľmi málo finančných prostriedkov e, a zohľadňuje sa v nich potreba lepšieho, e, lepšej súčinnosti medzi staršími a mladšími osobami v rámci meniacich sa e, štruktúr rodín, pretože v mnohých spoločnostiach už starší ľudia nie sú súčasťou rozšírenej rodiny a preto je potrebné prehlbiť pochopenie medzi generáciami. E, súvisia s tým problémy napríklad e, mladých ľudí, ktorí sa e, miesto rodinného zázemia po, po cirkulujú po uliciach. A myslím si, že toto je potrebné zaradiť do diskusií v rámci tohto roka. Ako povedal pán, pán Nistelrooy, takýto tematický rok by sa e, mohol e, obmedziť len na to, že zostane na papieri a že sa bude konať niekoľko konferencií a podobne. Ale ďalšou možnosťou je využiť to ako odraz jazový mostík na e, e, ďalšie aktivity, tak ako sa využili podpisy v súvislosti s... To, bol to milión podpisov, ktoré boli získané v súvislosti s rokom zdravotne postihnutých osôb. Takže skutočne aj tento rok by sa mohol stať novým odrazovým mostikom a verím, že e, po tomto tematickom roku roku bude nasledovať rok sociálneho začlenenia a potom rok dobrovoľníckej práce. Takže rok 2012 by mal aktivizovať medzigeneračnú solidaritu a mal by sa stať e, rokom konkrétnych projektov, e, rokom prepojenia medzi jednotlivými generáciami a odrazovým mostikom pre vytváranie e, príjmanie opatrení na národnej životnej úrovni. E, ďakujem. Ja by som chcel povedať len toľko, že tento názov aktívne stretnutie je dobrý. Je tendencia vnímať e, starnutie ako e, prirodzený jav a keď my budeme vychádzať z tohto názoru, tak buď, z tohto názvu, tak bude jasné, že Eh, aktiv, akt, slovo aktívne je tu kľúčové. A to platí e, aj pre fyzickú aktivitu, pretože my chceme, aby mali starší ľudia možnosť aj športového vyžitia, aby zostali aktívni vo fyzickom zmysle slova. A to prináša príhody, výhody pre spoločnosť, pretože neaktívnosť prináša problémy. Takže to je prvá vec. Po druhé, e, aktívne činnosti e, a aktívne starnutie by malo znamenať, že e, osoby by e, mali mať možnosť po ukončení pracovnej činnosti aj na také aktivity, ako je cestovanie a tak ďalej a je to, mož, je to skôr voľba e, životného štýlu, pre ktorý sa osoby rozhodnú po odchode do dôchodku. Myslím si, že by sme mali klas väčší dôraz práve na tieto aktivity v rámci životného štýlu, ktoré umožnia viesť e, aktívnejší, zdravší život po dovršení 65 rokov veku. A keď hovoríme o roku dobrovoľníckej práce, o roku E, sociálneho začleňovania, o roku aktívneho starnutia. E, tu e, by sme mali vychádzať z istých pilotných projektov, ktoré by sa potom mali rozšíriť a takisto by bolo potrebné zistiť, koľko asi osôb presiahne istú vekovú hranicu a vyčleniť na to príslušné post- prostriedky. E, chcela by som sa opýtať zástupkyne Európskej komisie, či chce, zastupcom Európskej komisie, či chce e, zareagovať. E, ja by som chcel zareagovať na otázku týkajúcu sa rozpočtu, pretože e, netýka sa to rozpočtu na e, tento rok, pretože existujúce rozpočtové kapitoly umožňujú e, vyčleniť isté prostriedky napríklad na komunikačnú kampaň, ktorá je hlavným nástrojom Európskeho roka. Okrem toho existuje rad programov, už dnes, z ktorých možno financovať aktivity súvisiace s aktívnym starnutím. A e, my sme sa stretli už trikrát s kolegmi z ostatných DG. A, Takže toto je vždy tak, e, my chceli by sme, to starnutie bolo vždy nejakým spôsobom ako financovanie, ale chceli by sme e, v roku 2012 urobiť z toho teda, um, teda bod záujmu a by sa toho zúčastnili viaceré, alebo viaceré, organi- viaceré udalosti sa organizujú na túto tému, um, čiže vždy boli na toto prostriedky, len je to trochu inak. V roku 2009 eh, sme sa venovali inovácii a kreativite a teraz je to tak z takého i trošku iného pohľadu. Um, predsednička, ďakujem. Pán Macner, chceli by ste ešte sa vyjadriť? Ďakujem u wel, ieder voor zijn bijdrage. Ik denk dat Áno, ja sa chcem všetkým poďakovať za ich príspevky. Myslím si, že to ide tým správnym smerom. A to aj s tými príspevkami, ktoré sa tu predniesli dnes do poludnia. Ja som dostal veľa podpory a rád si počkam na prípadné pozmeňovacie návrhy, čo sa týka termínu. Tak tu máme trošku viac času, ako som si pôvodne myslel, pretože gestorský výbor bude o tomto E, k tomu vypracovávať stanovisko. Až v budúcom štvrť roku, e, v nasledujúcom štvrť roku budúceho roku, takže ja by som povedala, že 8. decembra môže byť taký dobrý termín, ale môžeme, pokiaľ by ste to potrebovali, stanoviť aj neskorší termín. Čo sa týka E, rozpočtovej stránky. Ja som tiež za to využiť, e, využiť e, finančné prostriedky tak, aby to viedlo k jasným programom, aby to neboli len také malé byrokratické mm, záležitosti, ktoré by tu zohrávali nejakú úlohu, pretože takto to nefunguje, potom do toho nedostaneme jednoducho pohyb. Rovnako sa chcem dohodnúť s gestorským výborom a s tamojším spravodávcom, či môžeme ísť touto, e, týmto smerom a pokiaľ áno, tak e, by som počkala na vaše pozmeňovacie návrhy a, a na formulár prípadne pozmeňovací návrh, pokiaľ treba. Ďakujem, čiže teraz jediná vec, čo, na ktorej máme rozhodnúť, je termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov Máme tu návrh do 8. decembra 18. hodiny. Budeme sa snažiť, aby sa o tom hlasovalo v januári, takže 18. hodina 8.12. Prešla by som k bodu 7 nášho programu naši írsky kolegovia už pred časom požiadali, aby sme pozvali Európsku komisiu, ktorá nám mala poskytnúť informácie a mali sme e, stručnú výmenu názorov k programu PEACE a mali by sme tu mať, požiadali sme teda pani Anies Lindemann z Európskej komisie. Pokúsime sa mať e, rozpravu, aj keď máme zlé technické podmienky. Takže dala by som teraz slovo pani Lindemans, aby nás informovala o tom, ako pokračuje program PIS. Thank you, Madam Chair, for uh, this invitation and for giving me the opportunity to update. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, že ste mi dali, dala, dali možnosť informovať uh, váš výbor o tom uh, programe PIS uh, pre z, proces uh, zmierenia v Irsku. Či znamená v rámci e, tento program je jeden, e, z najjasnejších e, prejavov procesu PIS, pretože ob, počas troch programov PIS bolo to financované od roku 1994 sumou 1,3 miliardy eur. A pokiaľ ja viem, Američania prispeli 349 miliónmi od roku 89. Ja sa ešte k týmto finančným príspevkom vrátim neskôr v mojom príspevku, ale najprv by som chcela zdôrazniť, že Američania podporovali proces, mierový proces na Severnom Írsku aj ne, ne, nefinančnými nástrojmi To znamená, že hneď e, vlastne boli, bolo stretnutie a hneď po tomto stretnutí e, predseda Barroso vytvoril e, task force na komisii, aby sa Severné Írsko viac zapojilo do európskych politík s tým, že by pre, bol, bol hladký prechod k aktívnej spoločnosti aby bol zabezpečený mier. Som rada, keď vás môžem informovať, že výsledkom práce tejto task force Severné Írsko malo možnosť byť viac zapojené do EÚ. Konkrétne výsledky sú od výmeny úradníkov až po zvýšenej účasti v rôznych politikách, ako napríklad transeurópskych sieťach a v 7. rámcovom programe pre výskum napríklad. Ako som už uviedla, podpora procesu, mierovému procesu bola vyjadrená v finančných e, číslach prostredníctvom dotácií na Severné Írsko od roku 89 aj prostredníctvom programu PEACE e, v, v rámci štrukturálnych fondov. V apríli tohto roku sme tu boli v tomto výbore zo správou pána Šana Kellyho o Európe nariadení Európskej rady a parlamentu, ktoré sa týkalo príspevku EÚ Medzinárodným fondom určeným pre Írsko na roku obdobie 2007 až 2010. Správa bola pripravená v tom čase a e, v tom odrážala prácu tohto fondu a identifikovala potrebu pokračovať v takýchto príspevkoch. Zároveň Európsky parlament a jeho Správa z vlastnej iniciatívy, ktorú pripravila Barbara Debra z tohto výboru, sa díva na príspevok EÚ v mierovom procese v Severnom Írsku, e, do mierového procesu v Severnom Írsku a tiež to vidí pozitívne. Podobné sú aj závery e, Kosoku a ich e, správy z vlastnej iniciatívy na rovnakú tému. Komisia takisto zdieľa rovnaké stanovisko ako Európsky parlament a Ekosok nezávislé vyhodnotenia tohto programu PIS aj sekretariátom fondu potvrdzujú dôkazy dopadov týchto príspevkov. Potom ďalšie, ďalším prí, výsledkom hodnotení je, že proces zmierenia je dlhodobý proces a preto je naďalej potrebné pokračovať s takýmito finančnými príspevkami. Myslím, že môže bolo užitočné spomenúť nejaké čísla, alebo určité čísla. Od e, zavedenia tohto fondu e, bolo viac ako 300 miliónov eur poskytnutých na viac ako 6 tisíc projektov na rôzne podporné projekty. Fond e, získal 1,4 miliardy vo fondoch, to znamená na každú libru investovanú sa získajú ďalšie dve libry z iných zdrojov a to e, pri, celé priamo či nepriamo viedlo k celkovému potenciálu 55 tisíc pracovných miest. Program PIS 1 a 2 majú kombinovaný rozpočet viac ako 1,5 milióna eur, z čoho viac ako 1,1 miliardy eur e, sú príspevky z EÚ tieto dva programy financovali viac ako 12 tisíc projektov a pomohli vytvoriť ďalších 12 tisíc pracovných miest a zabezpečili vzdelanie 9, alebo kvalifikáciu pre 9 tisíc ľudí. Ďalej ďalší program má 300, 333 e, miliónov eur, z čoho 250 miliónov pochádza z EÚ. E, aj keď tieto čísla sú obrovské, e, dopad týchto programov je oveľa väčší než akékoľvek čísla. Najlepšie sa to vyjadri kvalitatívnymi indikátormi, ktoré súvisia so zmierovacím procesom a so samotným mierom. Tu sú určité príklady. Ehm, mier a ehm, príspevky pre Írsko pomohli e, približeniu sa dvoch komunít a pomohli e, rozšíriť e, atmosféru porozumenia medzi týmito dvomi. Oba tieto nástroje pomohli využiť ten správny moment, keď bol politický pokrok príliš pomalý a takisto nie ani s veličením povedať, že v najťažších časoch, keď obe komunity neboli ochotné spolu ani komunikovať, ani hovoriť, implementácia oboch týchto nástrojov bol jedinou možnosťou, kde mohli zastupcovať zástupcovia zo všetkých strán sedieť spoločne pri jednom stole a prijímať rozhodnutia. Oma fondy sa vlastne zdedili tento konflikt a pomohli ľuďom vlastne pracovať na, na tých problémoch, ktoré vyplynuli z tohto celého procesu. A najdôležitejšie bola samozrejme cezrančná spolupráca, pretože aj cezenčná spolupráca bola akceptovaná v rámci tohto programu. Prístup od spodu nahor pomohol vytvoriť nové spôsoby spolupráce eh, medzi rôznymi zúčastnenými stranami, čím vznikol určitý pocit, eh, pocit zapojenia sa do tohto, alebo že som bol zapojený do tohto procesu priamo ľudí v teréne. Takisto Severné Írsko získalo hm, skúsenosti z mierotvorného procesu, ktorý sa dá potom uplatniť v iných eh, zónach konfliktu vo svete. Toto potvrdila aj správa z vlastnej iniciatívy, ako aj ostatné správy, ktoré e, volali potom, aby táto skúsenosť bola zdokumentovaná a poskytnutá ďalej. V rámci tohto program PIS vytvoril zároveň aj sieť PIS, kde určité orgány a organizácie z celej Európy sa môžu zúčastniť. úloha vzdelávania pri zabezpečovanie alebo tvorbe mieru a úloha miestných, miestných samozpráv. To sú témy e, z workshopov, ktoré boli organizované v rámci tejto siete. Ja by som chcela uzavrieť svoju prezentáciu určitými um, slovami na tému budúcnosti tohto programu. Ako sa pamätáte, um, IFI, tento, proces, e, tento fond pre Írsko, uh, e, sa rozhodol, že nebude získavať príspevky od donorov už po tomto roku, avšak fond, ktorý uznal, že ešte treba pracovať, e, konkrétne, aby sme sa priblížili bližšie k jednotlivým e, komunitám, ktoré sú možno vzdialené alebo sa ťažko dostupné. Um, v rámci toho už e, sa pož- bol, bola tu požiadavka na komisiu, aby pokračovali viaceré aktivity, ktoré boli len obmedzené. V princípe komisia E, veľmi vysokú e, úlohu pripisuje práci, tých, práci tohto, tohto fondu a je ochotná e, diskutovať s parlamentom aj s radou, ako zabezpečiť finančnú podporu pre tento fond na roky 2010 až 2013 na toto obdobie, to znamená, že v rámci súčasnej finančnej perspektívy. Čo sa týka možného pokračovania mierového programu po roku 2013, Takisto by sme toto chceli prejednať aj s parlamentom, aj s Európskou radou v kontexte nového viacročného finančného programovacieho obdobia. Preto by som chcela poďakovať za vašu pozornosť a ja som vám v dispozícii pre, v rámci ďalšej diskusie a ďalších otázok. Ďakujem pekne. Cenička, ďakujem pekne. A nasleduje teraz Barbara de Brun. Thank you very much. I'd like to uh, thank Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som sa poďakovať pani Lindemans za to, že sem prišla a ďakujem jej aj za veľmi zaujímavý eh, výklad eh, nielen o programe, ale aj o programe z vlastnej, o správe z vlastnej iniciatívy. Chcela by som sa poďakovať aj eh, vedúcej nášho výboru, predsedničke nášho výboru, pani Hübnerovej, ktorá zohrala kľúčovú úlohu nielen pri podpore mierového programu a e, pri osobných návštevách e, tohto e, regiónu s cieľom presvedčiť sa, akým spôsobom sa realizujú aktivity, ktoré podporujeme a takisto chcem sa poďakovať členom pracovnej skupiny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 ktorá bola zriadená na tento účel. Myslím si, že je dôležité, aby sme sa v tomto momente pozreli znovu na túto otázku, pretože e, do roku 2009 e, ešte e, počas existencie bývalého parlamentu sa v rámci tohto výboru pravidelne diskutovalo o tejto otázke. A výbor sa dokonca rozhodol osobne navštíviť pohraničné okresy a e, regióny s cieľom vidieť, čo sa urobilo a ako sa využívali prostriedky vyčlenené z, z štrukturálnych fondov. Takže e, je dôležité, aby sme v tom pokračovali a aby sme znova posúdili, aký veľký prínos e, môžu zaznamenať programy EÚ pretože tento konkrétny program pomohol vytvoriť také ovzdušie, v rámci ktorého bolo možné urobiť e, ďalšie kroky. A ako povedala pani Lindemans, e, takisto sa vďaka tomuto programu e, podarilo docieliť, aby ľudia pracovali v duchu partnerstva, ktorý predtým nebol taký výrazný. Okrem toho, e, tieto programy zapojili obyvateľstvo na základnej úrovni. Tieto e, programy v súčasnosti môžu e, prispieť k riešeniu spoločných problémov pre jednotlivé komunity a jednotlivé oblasti, kde boli tieto aspekty vysoko problematické vzhľadom na existujúcu situáciu počas konfliktu a v období pred konfliktom. Chcela by som preto dôrazne podporiť to, čo sa uvádza v správe e, z vlastnej iniciatívy a zdôrazniť, že ide o dlhodobý proces, o proces, ktorý musí pokračovať a my sme odhodlaní tak urobiť prostredníctvom našich programov a myslím si, že v poslednom čase e, možno za úspech tohto programu považovať aj skutočnosť, že organizácie na základnej úrovni dokázali spolupracovať so Západným Balkánom, s oblastiami vo vnútri EÚ, e, ktoré sú postihnuté konfliktami, tak aby sa e, mohli poučiť z tohto procesu. Myslím si, že v prospech e, E, ďalších aktivít e, ako aj v prospech krajín, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou vstúpia do únie. Je potrebné, aby sa v programe PIS e, pokračovalo a preto veľmi vítam slova, ktoré vyslovila Agnes Lindemans. Ja by som sa chcela konkrétnejšie spýtať na to, čo ste hovorili na IFI e a mm, ako vidíte vyhliadky na pokračovanie e, tohto programu PIS. Ďakujem. Sean. E, ďakujem. Barbara e, povedala toho veľmi veľa a ja s ňou môžem len súhlasiť. Ona e, prichádza zo Severného Írska, takže má osobné skúsenosti a dúfame, že situácia sa bude ďalej zlepšovať pre EÚ e, bola e, príležitosť e, poukázať alebo prejaviť svoju dobrú tvár ako podporovateľa mierových aktivít vo svete. Myslím si, že by sme nemali premeškať túto príležitosť väčšina ľudí v Írsku a v Anglicku, ktoré financuje mierový program v posledných rokoch, by pravdepodobne povedali, že e, vláda a Spojené štáty v podstate ani nevedia o tom, že EU e, prispieva k tomuto procesu ako e, darca. Preto treba využiť všetky príležitosti na to, aby sa to e, doma propagovalo. A takisto by som chcel povedať, že treba oceniť ľudí, ako bola Barbara de Brons, uh, Jerry Adams a ďalší členovia e Európskeho parlamentu, pretože Predtým bolo takmer nemysliteľné, aby sa tieto osoby e, stretávali a e, E, tá menšina e, ešte stále v Severnom Írsku existuje, je nebezpečná, ale e, pokiaľ ide o Sinn Féin, tak treba sa oceniť to, čo sa v tejto súvislosti podarilo urobiť. As the arch enemy, where... E, myslím, že tá situácia vo vzťahoch medzi katolíkmi a protestantmi sa e, viditeľne zlepšila. Ja som pred e, pár týždňami 6. novembra navštívil Severné Írsko, kde som sledovala, ako sa realizujú niektoré projekty v Belfaste a až donedávna, keď by som e, napríklad e, pred niekoľkými rokmi prišiel na isté miesto, tak by som tam ani nevystúpil z auta, pretože by to bolo nebezpečné. A teraz e, nás privítali členovia miestneho zastupiteľstva z opačnej strany a to isté platí aj pre ostatných, pre učiteľov, riaditeľov katolíckých škôl a to je skutočne e, známka pokroku, ktorý sa dosiahol. Chcel by som však povedať, že ešte stále sa príležitostne vyskytuje streľba a konflikty a preto je potrebné, aby tento projekt pokračoval, pretože čím dlhšie bude ten program pokračovať, tak tým menšia je pravdepodobnosť, že sa vrátia staré časy a že e, ešte stále by sa mohol vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí pestujú nenávisť, pretože nám ide o to, aby sa e, program PIS e, aj naďalej e, uplatňoval a aby sa lepšie ocenila úloha Európskej únie, pretože je to dôležité pre budúcnosť mnohých ľudí. Ďakujem. Much, Ďakujem pekne, by som sa chcel pripojiť uh, k ostatným a poďakoval by som aj vám, aj zástupkyni komisii za to, že čo robíte. A ja Viem, že vo svojej prezentácii sa pani Lindemans odvolala na to, keď prišiel pán Barozo do, e, do Severného Irska. To bolo jediný krát, kedy prišiel um, E, vysoký predstaviteľ e, do Severného Iriska a nestretol sa ani s europoslancami a to musím teda fakt odsúdiť. Ani s nami nikto nič nediskutoval. No ale nechcem byť len takým obyčajným kritikom, ale e, po tom, čo som si vypočul pána Kellyho, myslíte si, že jediný, kto pracuje, je Adam Paisley a Jerry Adams na, miery, na mierovom procese, ale ja vám musím povedať, že je, bol tu aj Jacques Delors v roku ktorý v 1984 prišiel s týmto programom a ten program bol predovšetkým e, určený na to, aby bol pre, e, pre prístup od spodu nahor a nikdy to nebolo od e, niečoho od stola z diaľky, aby sme čosi ľuďom hovorili, ale my sme chceli ľuďom pomôcť. Ja musím povedať, že ja si nemyslím, že Task Force splnila svoju úlohu, pretože ešte stále existuje obrovský obrovský problém s implementáciou a je stále obrovský problém s implementovaním tohto programu. Tu nehovoríme o mesiacoch, tu hovoríme o rokoch. Choďte tam na cez, cezhraničné orgány, akým spôsobom implementujú čo, ako sa to rýchlo deje, akí sú tam frustrovaní, aká je tá byrokracia, aké problémy, ktoré tí ľudia v teréne musia prekonávať, aby mohli ľuďom poskytnúť to, čo, o čo ide v týchto programoch a čo, čo sú zodpovední. Ja sa často stretávam so, so zastupkyňami ženských skupín v Severnom po Írsku. Tie sú nešťastné, že ich hlas vonkoncom nikto nevypočul v celom procese z tvorby mieru. Takisto boli 20, 20 miliónov išlo na projekty tzv. do tzv. starostovej väznice. Ja vám môžem povedať, že to je asi 8 e, týchto fondov. Ja som absolútne proti tomu. To nie je žiaden prístup od spodu. To je práve práve top-down prístup z vrchu. Nikto takéto projekty nechcel v teréne. Takže ja sa pýtam, čo tu funguje, ako to celé funguje. Ja si myslím, že peniazy mali s tým, ktorí ich potrebujú. Ja by som teraz povedať, že to nie je pre od, v Severnom Irsku, že by sme sa spolu nerozprávali. Ja pochádzam z, z krajiny, v Severnom, kde sú ľudia rôzneho náboženského viera, vierovýznania, kde ľudia spolu komunikujú. Aj v najčastejších časoch sme spolu komunikovali. Ale áno, sú problémy problémy, musíme tým ľuďom pomôcť, ale myslím si, že ešte stále veľa práce treba vykonať a ja musím povedať a neviem, že či aj Barbara by sa chcela dotknúť tejto témy, či nie, ale ja neviem, či je to už Brusel, či je to Severné Írsko, alebo či to bude implementačný orgán týchto peniazí, ale jednoducho je problém veľký s implementovaním týchto programov. A Barbara de Brun mala aj pred pár týždňami stretnutie s ministrom financií. Ja neviem, čo si o tomto myslela, o tomto stretnutí, pretože podľa mňa, že to bolo dosť hrozné, že minister financií nemal šajnu o tom, aké sú problémy s tým, to, alebo že aké sú možnosti takéto riešenia vôbec. Ja si myslím, že v tejto fáze eh, musí musíme e, opäť e, to začať riešiť. To nemá zmysel tu sedieť a tlieskať si a hovoriť si, akú super prácu sme urobili, keď ľudia, ktorí tam sú, nerobia a neveria, e, že sme urobili dobrú prácu. Hovoril som teraz nedávno s ľuďmi, že hovoríte stále o tom, že sa EÚ dostatočne ne, nepublikuje sa. Ľudia v, v Severnom Irsku vedia veľmi dobre, že Európska únia tu je pri, pri nich, že stojí za nimi, že im vždy pomôže, keď budú vo veľkej núdzi, ale e, vždycky ale vedia, vedia, že sa Európska únia až tak veľmi nebude miešať do ich e, e, problémov na veľmi tej úrovni celkom dole. Ale, takže sú celkom relatívne spokojní. Ale kde je ten problém, prečo celý tento byrokratický nezmysel nie je schopný vlastne priniesť výsledky, prečo je vždy problém, prečo trvá celé božie roky, kým konečne nejaký projekt sa splní od A po Z. To proste nie je akceptovateľné, takže ja by som e, chcel položiť túto otázku komisii, jednoducho, aby ste si to vzali za svoje. Na čo budeme kedy hovoriť o nejakom miery, kým sme nie si istí, že sme niečo e, vytvorili e, pre nich alebo skutočne priniesli a ja chcem počuť od samotných e, ľudí z, zo Severného Irska, ktorí by oni povedali, že čo je výsledok, e, pretože tu je jasný e, nedos... Ne, ne, nemáme, sú, nemáme ich súhlas, alebo oni sú zúčastnení tohto procesu. A kde sú europoslanci? Europoslanci sú totálne obídení, tí vôbec s nimi nikto nič nekonzultuje. No, prijaté mnohé rozhodnutia, do ktorých europoslanci nejakým spôsobom nič nepovedali. Takže chcel by som na, e, apelovať na vás, aby ste nebrali dnešok ako kritiku, ale vráťte sa späť tam, choďte sa spýtať ľudí, pretože keď ja tie slova dnes nepoviem, tak by som všetkých tých, ktorí sú tam a čakajú na pomoc alebo dúfajú v pomoc, čakajú na peniaze, tak dívajte sa, že, sa, že takýmto spôsobom musíte pochopiť to, čo hovorím v tomto zmysle slova. Predsedajúca, samozrejme ďakujem pekne. Samozrejme, že máte právo povedať nám, aký máte vy pocit, ale aby som tiež chcela povedať, ja sa pamätám, ako čas, čas keď som bola komisárka a často sme hovorili tu aj s vami v Európskom parlamente, diskutovali sme o týchto otázkach, ktorý sa pamätám aj na program PIS, a viem, že nehovorilo sa iba o Belfaste, dokonca ja som bola navštívila Severné Irsko, len v Belfaste, išli sme aj do terénu, rozprávali sme sa s mladými ľuďmi, ktorí pracujú v tejto oblasti. Myslím si, že naozaj sme mali dobrú spoluprácu. Myslím si, že z hľadiska dôležitosti to, bol na, to bola naozaj veľmi dobrá spolupráca. Ale vzdielam s vami tú potrebu chápať to, že zatiaľ sme asi nie tam, aby sme preukázali im dostatočne dobré, že o toto máme európsky záujem a verím, že jedného dňa raz ako členové výboru REGI navštívime Severné Jirsko a posúdime, čo ešte by sme mohli urobiť Prvne, než dám slovo pánovi Galachanovi, by som sa chcela spýtať, že či je tu aj Diane Doc. Ona je z výboru pre prospodárstvo, požiadala slovo, ale nie, nevidím ju tu. Takže pán Galacher je posledným rečníkom na našom zozname. Ďaká pani predsedajúca. Um, v úvode by som chcela poďakovať pani Lindemansovej za jej prehľad, aj za aktualizovanie situácie nielen v oblasti zmierovacieho um, alebo mierového procesu, ale aj z hľadiska toho, aká je situácia na medzinárodnom poli. Um, mierový proces um, vytvoril, alebo v rámci tohto procesu vzniklo 55 tisíc pracovných miest a podobne, boli tam prostriedky a samozrejme, že bol tam ten multiplikátor 2,1, tak toto všetko viedlo k eh, postupnému získaniu alebo ďalšie získaniu eh, doplňujúcich prostriedkov z iných zdrojov. Ja si pamätám, kde sme o tom tu aj v parlamente sedeli, Hovorili sme vtedy, že Európa musí reagovať pozitívnym a praktickým spôsobom a jediná štruktúra, ktorá tu vtedy bola, e, boli z, medzi, bola spolupráca s Medzinárodným menovým fondom Európsky komisár tedy povedal, že je potrebné zabezpečiť prostriedky. Sa pamätám, že ja som tedy bol členom tiež parlamentu ešte v Írsku a tí, ktorí sa tam tohto stretnutia zúčastnili, to boli traja z, europoslanci zo Severného Írska, John Nicholson a ďalší. Aj váš predchádzca, pani predsednička, bol tam taktiež na tom stretnutí. To bolo zmierovacie konanie, ktoré diskutovali o cieľoch programu, kde sedeli pri stole ľudia z oboch stran e, komunity, aj e, ďalšia naša strana. Ja som zastupoval svoju, svoju svoj volebný obvod za 6 eh, okresov. A tých, ktorí nepoznajú eh, Severné Írsko, to je hranica medzi Severným Írskom a Atlantikom. Eh, je to asi 5 mil hranica k, Nor- k, k Írsku. A my sme si vtedy mysleli, že hlavným mestom Severného Írska bolo Derry, pretože to bolo najväčšie mesto a mnohí ľudia navštevovali Derry pred, e, častejšie, než navštevovali Dublin. Takže bolo dohodnuté, že pohraničné okresy E, budú, dostanú financovanie z oboch fondov, pretože tie, ktoré, tie okresy, ktoré boli na hraničnom alebo pohraničí, tie možno, že netrpeli e, z hľadiska humanitárneho aspektu, avšak komerčne to, boli, e, to bolo 6 okresov, ktoré trpeli týmto. Avšak mali veľký prospech z tohto procesu, bo z tých fondov na zmier, zmierovací proces. Tieto medzinárodné peniaze, ale tieto peniaze naozaj boli e, viadené alebo spravované e, ľuďmi v teréne a musím povedať, že prečo inak by sa títo ľudia z oboch stran hranice stretili, keď, keď by neboli tu na tieto programy Veľmi rád som si vypočula aj to, že zástupkynia komisia povedala, že je tu možnosť. E, ja som nikdy nesúhlasil napríklad s tým názorom, kedy medzi, že s tým rozhodnutím, že medzinárodná pomoc Írsku by sa mala finančne ukončiť v roku 2010. Um, e, pretože ma dosť e, boli, že, ale, alebo som veľmi rád, že tu existuje určitá možnosť pokračovať v týchto činnostiach, aj keď to možno, že bude um, trochu obmedzené, ale je potrebné to viac možno, že zamerať, respektíve je dôležité, aby tu ešte na rok 2010 a 2013 niečo bolo. A stále verím, že sa je možné získať ďalší prospech z ďalších e, fondov. Ak by sa to získalo, tak by to všetko prinieslo mnohonásobný, alebo by sa ten dôsledok mnohonásobnil prospech všetkých a myslím si, že o to ide eh, všetkým europoslancom, ktorí zastupujú tento región, severozápadný región, ale osobitne traja eh, europoslanci Jim Nicholson, Diane Dodds a Barbara de Brun, ktorí tu dnes sú. Samozrejme, že poďakovanie šlo viacerým ľuďom. Samozrejme, Tlmočníci nepočujú, keďže sú zapnuté viaceré mikrofóny v miestnosti a viacerí ľudia hovoria naraz. Výsledkom, výsledkom tohto rokovania medzi Dublinom, Londýnom a Belfastom samozrejme Európska únia je jedným z najväčších prispievateľov a patrí medzi najväčších donorov a dúfam, a dúfal by som, že Európska únia by mohla odporučiť e, ďalšie financovanie a dúfam aj, že Američania, Kanady, Nový Zéland, Austrália a samozrejme, že v prospech e, oboch krajín pre Spojené e, kráľovstvo ako aj Írsko, oni takisto prispejú aby tento program mohol pokračovať ďalej. Peace for je absolútne podstatný, aby to fungovalo ďalej aj je, súhlasia s tým tak ľudia v teréne, ako aj my na európskej úrovni. Tiež je pravda, že keď sú nejaké programy spustené, človek má taký pocit, že je to zodpovednosť len Dublinu a Londýna. Ale však je rovnako dôležité, aby europoslanci nielen preto, že my ako jednotlivci chceme nejakú, vytlačiť z toho, vytlačiť z toho nejaký kapitál, ale je to dôležité pre Európsku úniu a aby keď chce Irsko nejako prispieť Európskej únii, tak e, mali by byť e, súčasťou tohto procesu aj europoslanci. Ja e, by som vám chcel poďakovať aj za váš čas. Aj v komisii ste pracovali, pretože ste naozaj boli pravou rukou komisára v týchto otázkach a E, viem, že ste pracovali, dúfam, že budete pokračovať tejto práci ďalej spolu s Matiasom a s časným komisárom. Ešte Šán chcel povedať len stručne, ja e, nie, nesúhlasím s kolegom Jim, Jimom Nicholsonom, E, musím povedať, že je potrebné poďakovať aj tomu vedeniu na oboch stranách a poďakovať treba aj Jimovi Nicholsonovi, pretože bez jeho vedenia by sa to celé neudialo. Samozrejme, aj som spomínala Jacques Delora a všetkých tých, ktorí, e, tom, ktorí na tom záležalo a, a to ide všetko v, v prospech toho, keď niekto povie, že Európska únia neurobila dosť. Ale keď sa spýtate väčšiny ľudí, o tom, kto financuje alebo kto pomáha Írsku najviac, tak všetci vám povedia, že Američania ne, viac než EÚ. A chcel by som povedať, že europoslanci by mali byť viac e, zahrnutí do čo všetkého, pretože v podstate oni nesú, oni sú tvárou Európskej únie a keď ich nezapojíte, tak potom skoro nikdy sa nedostane Európska únia do myslí ľudí a pre všetky to projekty, ktoré boli aj keď som keď som už povedal, aj samotní europoslanci hrali veľkú úlohu v tom všetkom. Veď dobre, my nechceme z toho vytločiť, aby nám niekto za to ďakoval, ale aby, sme, aby to ľudia chápali, že to je činnosť Európskej únie. Len takýmto spôsobom sa dostane Európska únia viac do viditeľnosti eh, občanov, keď tam budú zapojení europoslanci predsednička. A teraz by som dala slovo pani Lindemans na záverečné slovo. Ďakujem. Chcela by som eh, sa poďakovať za záujem, ktorý ste prejavili o to, čo robí komisia v oblasti eh, programu PISA. Eh, teraz by som sa zareagovať na niektoré otázky alebo pripomienky, predovšetkým pokiaľ ide o nedostatočnú informovanosť. Vieme, že sa nám nevždy darí dobre predávať úspešné príbehy a to, čo čo, predovšetkým e, to, čo robíme v rámci programu, programu PIS. Ale čo by sme my na našej úrovni komisie chceli urobiť je, že počas otvorených eh, dní organizovaných v súčinnosti s výborom regionov vždy existuje aj eh, odkaz na program PIS. A nielen eh, pokiaľ ide o skúsenosti s týmto programom, ale snažíme sa zasiahnuť aj širšiu verejnosť a nielen verejnosť v dotknutých krajinách pretože je potrebné, aby sa ľudia oboznámili s tým, aký prístup sa uplatňuje v rámci programu PIS a aby sa rozšírili osvedčené postupy aj na podobné situácie. Napríklad tento rok sa konal workshop, eh, na ktorom ozneli dve prezentácie dvoch miest, Malmö a Rotterdam. Takisto tam ozneli prezentácie o tom, ako je možné použiť rôzne rôzne prístupy na to, aby sa e, komunity dokázali e, navzájom počúvať a pochopiť. Takže my na našej e, úrovni sa snažíme tieto úspešné príbehy predávať všetkým zainteresovaným stranám a chceme poukazovať aj na osvedčené postupy a na to, čo sa z toho poučíme. Okrem toho sa konal panel na vysokej úrovni, kde komisár komisár Hán a komisárka Vasiliu eh, eh, predstavili e, predstaviteľom UEPI možnosti, ako šport dokáže prispieť k budovaniu mieru v rôznych situáciách. Takže skutočne sa snažíme osloviť e, svet a ukázať, čo robíme. Súhlasím s tým, že toho treba urobiť ešte viac, najmä keď sa v Írsku spýtate na AIFI, tak Ľudia majú na mysli skôr americké iniciatívy a nie vždy si uvedomia, že sa je zapojená aj Európska únia. Takže naozaj treba zvýšiť viditeľnosť Európskej únie vo všetkých projektoch, ktoré financujeme prostredníctvom IFI. Uh, E, beriem na vedomie skutočnosť, že e, poslanci sa nezúčastnili cesty pána Baroza v Severnom Írsku. To rozhodnutie bolo prijaté príliš neskoro, pretože pán Baros sa úplne na poslednú chvíľu pri ceste zo Spojených štátov rozhodol, že pristane v Severnom Írsku a bolo ťažké riadne túto návštevu naplánovať, ale E, napriek tomu e, upozorním predsedu pracovnej skupiny pre Severné Írsko na túto vec a posúdime možnosť lepšie zapojiť e, poslancov Európskeho parlamentu do toho, čo sa v rámci pracovnej skupiny robí. Beriem na vedomie problémy s implementáciou, na ktoré poukazujete. My to vidíme tak, že ten program funguje pomerne dobre. Takisto rozpočtové prostriedky sa vynakladajú plánovaným spôsobom ale musíme si uvedomiť, že tie projekty, na ktoré sú určené, nie sú veľmi ľahké, pretože e, si vyžadujú istý čas na ich realizáciu, ale pokrok sa dosahuje a my máme v úmysle sa bližšie pozrieť na to, či sa priamo pri realizácii programov nevyskytujú e, problémy napríklad spojené s byrokraciou a podobne. Pokiaľ ide o budúcnosť, diskusie budú prebiehať v trocha odlišnom kontexte, pokiaľ ide o PIS a IFI. E e, v prípade IFI e sa predpokladá len tento rok príspevok z rozpočtu EÚ a teraz skúmame možnosť ďalšieho príspevku v rámci existujúceho finančného výhľadu na roky 2011, 2012 a 2013 obnovený záujem o pokračovanie IFI e, vyplynul zo záujmu Spojených štátov pokračovať v tomto nástroji. Rozhodnutie ešte e, v Spojených štátoch neurobili, ale e, po voľbách sa tam ešte prihliada na niektoré ďalšie skutočnosti, ale Spojené kráľovstvo a Írsko chcú e, osloviť komisiu so žiadosťou o pokračovanie vo vynakladaní finančných prostriedkov aj naďalej. Bude potrebné, aby sme v rámci existujúcich finančných výhľadov našli prostriedky dostupné na tento účel v rozpočte a budeme musieť vytvoriť aj regulačný rámec, ktorý sa bude musieť prediskutovať tu aj na Európskej rade skôr, než bude možné pokračovať. Pre program PIS je ten kontext trocha odlišnejší a je trocha vzdialenejší. E, PIS 3 bude pokračovať až do konca roku 2013 a pokračovanie programu PIS sa bude musieť rozhodnúť v kontexte globálnych rozhodnutí o budúcnosti finančných výhľadov e, Finančné prostriedky vyčlenené na politiku súdržnosti v tomto rozpočte budú rozhodujúce a bude, musieť, bude potrebné zistiť, či tam v, týmto, v tomto rámci politiky súdržnosti bude možné nájsť aj e, prostriedky na tento účel. Ďakujem vám za túto odpoveď. Skutočne bude e, potrebné e, uvažovať o tomto programe aj v rámci ďalších diskusí. Chcem sa veľmi pekne poďakovať pani Lindemans, pán Nicholson. Ja vítam to, čo povedala pani Lindemans, ale musím povedať, že a, a toto nie je nič e, nové, ja môžem povedať, hovoriť zo skúsenosti. Máte pravdu, e, pani e, predsednička, a je skutočne veľmi dobré navštíviť projekty a krajiny a zistiť, čo sa robí v teréne. Ale opakujem, aby ste nešli tam, kde vám povie Belfast, že máte ísť. A nechoďte tam, kde vám povedia. Vy sa musíte sami rozprávať s ľuďmi a ja vám môžem dať adresy organizácií, ktoré veľmi ťažko sa dostávajú dostávajú k finančnej podpore. A jedna vec, ktorú by ste si mali odtiaľto odniesť, je, že je potrebné urobiť e, posúdenie a vyhodnotenie v polovnici obdobia, ako sa e, tieto prostriedky využívajú. Či sa nedá urobiť viac, či sa to nedá urobiť inak. E, ja si nemyslím, že sa počítalo s hodnotením v polovici obdobia. Myslím si, že je to potrebné urobiť a vy nemôžete sa spoliehať na to, čo vám povie eh, SEP Myslím si, že potrebujeme nezávislé posúdenie toho, či program funguje dobre alebo nie. A to je jediná vec, o ktorú dnes žiadam. Ja som pripravený sa k tomu e, pričiniť. E, my sme, ja, ja nechcem nejako komisiu spochybniť, ale my v Severnom Írsku vieme, čo treba. A keď ľudia v Severnom Írsku um, hovoria o parlamente, tak vtedy sa e, prihovárajú prostredníctvom svojich poslancov. A preto vás prosím, aby ste sa na to pozreli, aby sa urobilo vyhodnotenie v polovici obdobia, pretože chyby sa robia všade a myslím si, že ak sme ich my urobili, je potrebné sa z nich poučiť. Ďakujem veľmi pekne. My sa s komisiou dohodneme, ako pokračovať ďalej a týmto by som chcela zatvoriť Ehm, ukončiť naše stretnutie. Bod 9 sa vzhľadom na neprítomnosť pána Karonu ruší. Po obede nás o 5. čaká ďalší bohatý a náročný e, program, preto vás prosím, aby ste vyzvali aj ďalších kolegov, aby tu boli prítomní o tretej, pretože budeme potrebovať účasť aj kvôli hlasovaniu. Ďakujem.